Iniziamo. Ja pani, začneme. Želám vám najskôr teda na začiatok šťastný nový rok. Samozrejme, že musíme znovu začať pracovať a čaká nás veľmi dôležité stretnutie. Ide spôsob, akým budeme mať možnosť poznať a vyhodnotiť eh, ministra pre poľnohospodárstvo a vidiecký rozvoj pána Ciolosa. Vítajte, pán dezignovaný komisár. Ďakujeme vám vopred za podrobné odpovede, ktoré nám poskytnete na otázky, ktoré odznejú počas vypočutia. Chcel by som len zdôrazniť, pán dezignovaný komisár, predtým ako začneme, že tento výbor vyjadril svoje obavy ohľadom dokumentov komisie, ktoré sa volajú reformná, Reformný program pre globálnu Európu. Ide o celoplosné škrtanie zdrojov pre spoločnú polnospodárskú politiku a my sme vyjadrili naše obavy a mm, otázky, ktoré si kladieme. Pani Fischebel povedala, že že sa musíme zamyslieť nad spoločnou polnospodárskou politikou a že nie je čas na takýto simplistický prístup tomu, čo je taká súťaž o zdroje a Európa tak nebude schopná čeliť výzvam 21. storočia. Pani Bol povedala, že to nie je stanovisko, že to dobre neodráža je stanovisko v tomto dokumente a dúfam, pán dezignovaný komisár, že vy nám poskytnete podobný komentár dnes ráno. Výbor sa už veľakrát sústredil na nedávnu krízu, ktorá pokryla tak veľa poľnohospodárských sektorov, hlavne mliekarenský, ten bol prvý postihnutý e, kolapsom cien a mnohé ďalšie iné sektory. Musíme samozrejme riešiť požiadavky celej Európy od e, severu na východ a západ a jedine vtedy, keď budeme považovať Európu za jeden celok, môžeme mať vyrovnaný a logický prístup a zasiahnuť a vyriešiť potreby európskych spoločností. Vieme, že občania a plnospodári žijú v odlišných eh, kontextoch vo všetkých 27 krajinách. Milí kolegovia, poviem vám, ako eh, bude prebiehať dnešné vypočutie, <clears throat> pokiaľ ide o usmernenia a schvalovanie. Tu, um, komisára je tu pravidlo číslo 17. My analizujeme a hodnotíme dezignovaného komisára na základe všeobecného backgroundu e, európskej zaangažovanosti a osobných záruk nezávislosti, ktoré komisári robia. Tiež hodnotíme znalosti portfólia, ktoré daný komisár má a schopnosť komunikácie. Dovolte mi tiež pripomenúť, že pred vypočutím dezignovaný komisár zaslal písomné odpovede na otázky, ktoré dostali všetky členovia, všetci členovia vo všetkých jazykoch. A dovolte mi ešte povedať, ako budeme postupovať. Najskôr dezignovaný komisár bude mať alebo ústne otvorí e, toto stretnutie, dáme mu čas na 10 minút, no a potom budú 2 hodiny 40 minút, ktoré máme na otázky. Začneme politickými rečníkmi politických skupín, jeden za každú skupinu. A potom budeme postupovať tzv. pingpongovým systémom. To budú také 5-minútové okruhy, teda minúta na otázku, dve minúty pre komisára na odpoveď, minúta na nadväznú otázku v prípade, že je to nevyhnutné a ďalšia minúta na záverečnú odpoveď dezignovaného komisára v prípade, že tu bude takáto nadväzná otázka. Veľmi prísne obmedzím e, rečnícky čas. Čím kratšie budú otázky, tým lepšie bude môcť, tým dlhšie bude môcť komisár odpovedať a dovolte mi jasne povedať ešte to, že nadväzná otázka musí nadväzovať na odpoveď eh, pána komisára. Nemôžete prísť nejakou odlišnou témou a na konci vypočutia dezignovaný komisár, ak si to bude želať, môže urobiť eh, taký krátky záver, najviac na 5 minút. Tlmočenie je k dispozícii v 22 jazykoch. Každý teda môže používať svoju materčinu. Diskusia sa vysiela na webe, naživo, na webovej stránke parlamentu a e, videozáznam bude tiež k dispozícii na tejto stránke. Takisto sa urobí správa alebo taká zápisnica zo stretnutia a to bude už čoskoro dispozícia. Teraz dávam slovo e, dezignovanému komisárovi, pánovi Solosovi, na jeho 10-minútové prehlásenie. Nech sa páči. Thank you, Chairman. Honor, honorable Chair De Castro, distinguished members of European Parliament, gentlemen. Dámy a páni, vážený pán predseda, Veľmi ma teší, že tu dnes môžem byť. Prečo? Máme tu e, novú inštitucionálnu zostavu na základe Lisabonskej zmluvy. Plne sa zapájate do e, rozhodovacieho procesu k, tejto, k týmto politikám. Rád by som vás ubezpečil, že ak ma potvrdíte do úradu, budem stavať na e, tejto novej realite v tvorbe svojej stratégii. Prečo sa teším? Pretože viem, že kvalita spoločnej poľnohospodárskej politiky sa dá posilniť, keď to vy podporíte, keď budete silne s nami spolupracovať. Viem, že mnohých z vás e, pozvám zo so svojej minulej funkcie ministra v Rumunsku alebo z iných funkcií počas svojho profesijného života. Viem, že diverzita a rozmanitosť európskych vidieckých oblastí a polnohospodárstva je tu dobre zastúpená. Tento výbor je veľmi dobrým príkladom e, tej diverzity, tej rozmanitosti, ktorú chcem podporovať v európskom polnohospodárstve. Viem tiež, že tento výbor zastupuje veľmi dôležitý a legitímny zdroj politickej kompetencie v oblasti SPP. Ako politik som e, e, otvorený k vašim názorom, k vašim podnetom a v tomto duchu k vám predstupujem. Chcem si s vami poprvýkrát vymeniť názory, aby som vám e, predostrel svoje myšlienky a aby som si urobil taký prvý obraz o budúcnosti spoločnej polnohospodárskej politiky. Rád si vás vypočujem, predostriem vám svoje nápady ale kým e, k tomu prejdeme, rád vám poviem zo pár svojich nápadov a čo si k svojej, aj k e, mojej profesijnej dráhe. Budem pokračovať v mojom rodnom jazyku v rumunčine. Narodil som sa v roku 1969 v Rumunsku, krajine, ktorá prešla kolektivizáciou, revolúciou a potom ťažkým prechodným obdobím, predtým ako konečne našla svoje miesto v Európe. Eh, profesionálne som dozrel v 90. rokov v znamení zbližovania Európy s bývalými komunistickými krajinami z stredu a východu Európy. Môj záujem o európsky model nad rámec presvedčení, ktoré sú spojené so slobodou a základnými hodnotami, sa eh, vyvíjalo v úzkom prepojení so záujmom o plnospodárstvo a vidiecký rozvoj. Pracoval som v rozličných poľnohospodárskych podnikoch v Rumunsku a iných členských krajinách Európskej únie. Pracoval som na rodinných eh, firmách, eh, v poľnohospodárskych podnikoch, eh, bol som v kontakte s farmármi a s profesnými organizáciami tiež v národnej administratíve, ako aj v európskej administratíve a tiež na rozhodujúcej politickej úrovni. Bol som ministrom pre poľnohospodárstvo a videcký rozvoj v ťažkých chvíľach vykonával alebo presadzoval som prísnosť a profesionalitu a tiež som ich vyžadoval všetkých opatrenia, ktoré som prijal počas tohto obdobia. E, pocho- nemôžeme pochopiť polnospodárstvo od e, stola z kancelárie. Vyžaduje si to skutok, skutočný dialog so všetkými hráčmi. Dámy a páni, Lisabonská zmluva potvrdila E, princípy rímskych zmluv v oblasti polnohospodárstva. spoločná polnohospodárska politika musí zabezpečiť bezpečnosť e, dodávok Eh, na potravinové trhy a tiež dôstojné príjmy pre eh, poľnohospodárskych producentov. Spoločná poľnohospodárska politika sa neustále prispôsobovala potrebám a vnútorným výzvam, ale tiež medzinárodným eh, výzvam a medzinárodnému vývoju. Napriek tomuto všetkému nič z toho, čo sme získali až doteraz, nie je navždy, pokiaľ ide o potravinové zásobovanie Európska únia má teraz 27 členských krajín, e, zvyšila sa jej diverzita, ale aj potenciál, pokiaľ ide o polnohospodárstvo a vidiecký priestor. Polnohospodárstvo nie je len e, produkcia potravín, ale tiež e, verejných tovarov pre občanov Európy prostredstvom ochrany životného prostredia, racionálneho využívania prírodných zdrojov prevenčné opatrenia proti klimatickým zmenám a tiež e, sa zaoberá pohodlím zvierat. Všetky tieto témy musia byť súčasťou diskusie o budúcnosti európskeho poľnohospodárstva. Hlavná priorita môjho mandátu bude definovať perspektívy SPP po roku 2013. Ehm, vo veľkej miere pôjde tiež o riadené, riadie, riadenie očakávaní. Európsky farmári chcú stabilitu a predvídateľnosť. Ehm, spotrebitelia chcú isté a zdravé potraviny. Daňoví poplatníci chcú mať istotu, že ich peniaze sa vynakladajú efektívne a transparentne. SPP Ehm, musí mať primeraný rozpočet, e, ktorý bude zodpovedá našim e, ambíciám a očakávaniam. Budúca spoločná poľnohospodárska politika musí byť európskou politikou, musí zostať e, robustnou a vyváženou politikou založenou na troch prvkoch podľa môjho názoru. Najskôr priame platby. Myslím si, že priame platby dokázali svoju spolahlivosť a majú veľmi dôležitú úlohu v zachovaní stability e, príjmov poľnospodárov. Pre mňa je toto veľmi dôležité. Samozrejme, že musíme analyzovať spôsob, akým sa uh, rozdeľujú priame platby a musíme si stanoviť nové reálne e, základy. Je tu konvergencia, aby tu bola e, e, lepšia rovnováha medzi rozličnými kategóriami v poľnohospodárov v rozličných členských krajinách medzi regiónmi ďalej. Moderné mechanizmy riadenia trhu tieto musia prispieť k dosiahnutiu hlavných cieľov SPP musia okrem iného korigovať e, nedostatky trhu a tiež e, pružne reagovať na e, veľké cenové fluktuácie, ktoré majú vplyv na e, príjmy poľnospodárov, ale tiež na ceny, ktoré platia spotrebitelia. Tu samozrejme hovorím o cenovej volatilite. E, Trh musí e, zohrávať aj naďalej regulačnú úlohu a v tomto som veľmi odhodlaný, ale myslím si, že si nemôžeme dovoliť krízu, ktorá by natrvalo poškodila stabilitu e, európskeho poľnohospodárstva. Krehké poľnohospodárske regióny sú veľmi dôležité pre teritoriálnu rovnováhu Európskej únie alebo ktoré e, znižujú e, príjmy poľnospodárov. Nemyslím si, že staré e, regulačné nástroje trhu sú riešením do budúcnosti. Cenová e, volatilita e, v polnospodárskom sektore v posledných rokoch vzhľadom na vývoj dopytu v nových krajinách, zásahy na trhu niektorých špekulatívnych fondov ukazujú, že musíme nájsť nové riešenia, ktoré sú moderné a ja som presvedčený, že ich spoločne nájdeme. Po tretie, politika vidieckého rozvoja. Táto politika musí prispieť e, k reštrukturalizácii a modernizácii poľnohospodárskych podnikov. Je to neoddeliteľná súčasť vidieckej ekonomiky. Táto politika musia pomôcť poľnohospodárstvu, aby sa pri, prispôsobila klimatickým zmenám, aby sa prispelo k zníženiu emisí CO2 Politika vidieckého rozvoja musí lepšie zhodnotiť rôznorodosť európskeho poľnohospodárstva, musí podporiť eh, verejno-súkromné partnerstva, inovačné siete, ktoré pokrývajú hráčov na lokálnej úrovni a toto sa musí urobiť v spolupráci s koheznou politikou. Takýmto spôsobom eh, diverzita poľnohospodárstva v európskom priestore prispeje k ekonomickému a sociálnemu modelu Európskej únie, a to e, v širšom meradle a viditeľnejšie. Orientácia e, agropotravinového sektoru v Európskej únie, kvalita, rôznorodosť je výhodou musí byť posilnená v našich e, medzinárodných rokovaniach. Na základe tohto modelu e, musíme rešpektovať špecifiká našich produktov. Toto je priorita v spolupráci s mojimi kolegami, ktorí sú zodpovední za ochranu e, spotrebiteľov a dúfam, že uh, e, bude mať podporu Európskeho parlamentu. Dámy a pani, keď hovoríme o európskej poľnohospodárskej politike, hovoríme nielen o potravinách, o našich potravinách, ale aj o niekoľko miliónoch pracovných miest v Európskej únie. Preto musíme spolupracovať, aby sme vytvorili základ spoločnej poľnohospodárskej politiky zajtrajška. Ďakujem. Grazie. Grazie, komisario, grazie per il rispetto. Ďakujem pekne, pán dezignovaný komisár a som veľmi rád, že ste dodržali stanovený čas a ďakujem pekne za úvodné slova, ktoré nás upokojili. A teraz sa dostávame k prvému školu otázok a najprv vystúpia e, koordinátori a teraz pán Des. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene skupiny EPP vás vítam, pán Čiolos, ako dezignovaného komisára a želám vám zároveň veľa úspechov. Chcel by som sa vás spýtať, keďže v mnohých oblastiach je veľmi zložitá situácia na strane príjmov polnospodárov. Máme tu rímske zmluvy, ktoré garantujú dôstojný život pre polnospodárov Európskej únie. Ako to chcete riešiť? Napríklad, e, čo sa týka e, článkov 70 a 71 nariadenia 37 2009, to znamená, že budete sa zasadzovať za pilierový model a akým spôsobom chcete zabezpečiť to, aby druhý pilier sa ustúpil na regió. Ako budete riešiť eh, konflikt záujmu medzi malými a strednými podnikmi? A rozhodujúca otázka, akým spôsobom zapojíte parlament do toho, aby mohol vykonávať svoje kontrolné práva? Ďakujem pekne. Komisario. Mulțumesc, domnule Des, pentru întrebare. Ďakujem pekne, pán Des, za tieto otázky. Myslím si, že už e, z mojich písomných odpovedí, ako aj z môjho úvodného prihovoru vyplýva, že podľa môjho názoru spoločná polnohospodárska politika musí riešiť práve tieto záležitosti. To znamená, že je nutné garantovať príjmy polnohospodárov, aby sme zabezpečili plánovateľnosť. Preto si myslím, že prvý pilier a priame platby jednoducho musia splňať tento cieľ, musia garantovať minimálne príjmy a musia zabezpečiť určité, určitú stabilizačnú úroveň pre polnospodárov. A takýmto spôsobom by som chcel postupovať v rámci prvého piliera. Zároveň vieme, že sú tu trhové regulačné mechanizmy, s ktorými sa samozrejme chcem zaoberať. A bez toho, aby som sa vrátil tým starým opatreniam, toto všetko je dôležité, aby sme garantovali a stabilizovali príjmy a týmto smerom sa budú uberať moje úsilia. A teraz druhý pilier. Politika vidieckého rozvoja. Myslím si, že tento pilier musí zostať v rámci SPP, lebo podľa môjho názoru rozvoj polnohospodárstva nemôže byť oddelený od rozvoja vidieckého priestoru. Je to veľmi úzko prepojené a samozrejme, musíme veľmi úzko spolupracovať e, s, s oblasťou koheznej politiky, aby sme zabránili tomu, aby medzi mestskými a vidieckými priestormi ostali nejaké nepokryté oblasti. Áno, druhý pilier, o ňo sa musíme opierať a takto musíme modernizovať polnohospodárstvo. A všetko to musí byť zosúladené s rozvojom vidieckého priestoru a potom, čo sa týka zapojenia Európskeho parlamentu. Veľmi jasne som sa vyjadril, že pre mňa je táto spolupráca veľmi dôležitá. Viem, že v tomto priestore, v tomto výbore, samozrejme máme rozdielne kompetencie a ja potrebujem ako budúci komisár tieto eh, kompetencie. Ďakujem pekne. Je doplňujúca otázka? Ďakujem pekne za vašu odpoveď. To, čo bude rozhodujúce v najbližšom období, kde budete pôsobiť, aby ste boli aj tak povediať chránení zvonka. Vieme, že toto sa redukuje, ale musíme myslieť na našich polnospodárov, ktorí majú veľké problémy napríklad v oblasti e, pesticídov. To znamená, že na úrovni komisie budete, e, budete spraviť všetko preto, aby napríklad e, do, dovoz, ktorý potravín, ktorý sa realizuje, jednoducho splňal také isté kritéria, ako musia splňať naše potraviny? samozrejme veľmi dôležité aj čo sa udeje v sektore mlieka. Preto by ma zaujímala vaša odpoveď na otázku, aké máte predstavy tejto oblasti. Vieme, že e, mliekári mali v tomto roku veľké problémy s príjmami a preto bude dôležité, aby sme našli odpovede na tieto otázky, aby ich príjmová stránka bola v budúcnosti zabezpečená. Ďakujem pekne. Samozrejme, mám k dispozícii minútu a preto nemôžem objasniť všetky detaily. Ale čo sa týka tej ochrany pred dovozmi, viete, že čo sa týka potrebnej bezpečnosti a verejného zdravia, platia určité normy a to sa týka aj eh, producentov, ktorí predávajú svoje produkty na európskom trhu tie požiadavky, s ktorými sú konfrontovaní naši polnohospodári a potravinári, kde chceme mať bezpečné potraviny, tak vám môžem, vám môžem garantovať, že pri medzinárodných rokovaniach zabezpečím, aby tieto normy sa uznávali v Európe, ale aj mimo Európe, aby ich akceptovali tretie štáty. A teraz mliekarenský sektor. Práve prebieha diskusia o budúcnosti tohoto sektoru a je tu snaha vytvoriť určité nové mechanizmy, ktoré by umožnili, aby sme pôsobili po odbúraní e, mliečných kód a tak budeme pracovať na ďalších možnostiach do budúcnosti. Výborne, ďakujem pekne. Ďakujem pán Des, ďakujem pán komisár. A teraz ďalší rečník, pán Kapula Santos. ďakujem, rád by som vás privítal tu na vypočutí. Zaželám vám veľa šťastia z, za nás a za skupinu socialistov a demokratov. A keď hovoríme o spúšťaní e, a zapájaní nových členských krajín. A keď sa toto skončilo, tak e, sme mali SPP, ktorá bola v súlade s pravidlami e, Svetovej e, ob- obchodnej organizácie. Úplne súhlasím s vami, e, s vašimi komentármi o tom, že vašou hlavnou prioritou bola to, aby záujmy farmárov, polnohospodárov v jednotlivých členských krajinách boli rovnako zohľadnené. Ale viete, že sú tu obrovské nerovnosti, pokiaľ ide o distribúciu, ktorú v Európe máme. Je tu taký trochu e, rozpor medzi vašou písomnou odpoveďou, kedy tvrdíte, že celkom jasne ste odhodlaným reformátorom a ďalšími vašimi komentármi, ktoré, ktoré odzneli, ktoré, ktoré ste 7. E, decembra povedali e, na ďalšom stretnutí, kde jednoducho reforma sa ne, už neobjavuje. Ktoré vlastne línie zmýšľania sú tými vašimi? Sa páči, pán komisár nominovaný? Nu știu ce anume a fost preluat de presă, dar știți, domnul. Neviem presne, čo o, e, si zase vybrala tlač e, z mojich e, slov, ale vy viete, pán Kapolos Santos, že sme o tom často hovorili. V, SPP potrebuje reformu, to viete. Musí sa prispôsobiť lepšie terajším danostiam 27 členských krajín vidiecký priestor a polnohospodárstvo sa v Európe veľmi zmenili. Máme oveľa vyššiu mieru rozmanitosti a príjmy polnohospodárov a stabilizácia týchto príjmov touto reformou je pre mňa čím si veľmi dôležitým. Reformy e, to neznamená, že len znížite e, financie alebo ich úplne zrušíte. Reformy znamenajú, že sa čosi uspôsobí, prispôsobí novej situácii, aby sme sa správali v súlade s novou situáciou Chcem reformy, ale nielen kvôli reformám samým, ale kvôli primeraným reakciám na situáciu. Abordare, să spun voluntară, o am atât în privința politicii agricole comune, cât și... Je tu silná vôľa pre silný prístup e, v Európskej únii, takisto vo vzťahu navonok, v medzinárodných rokovaniach kde poľnohospodárska politika je dôležitým prvkom. Nemyslím si, že medzinárodné obchodné zmluvy, ktoré uzatvárame, e, sú potrebné na to, e, že by sme niečo potrebovali oslabovať, oslabovať naše polnospodárstvo. Nie, chceme lepšie využiť e, po možnosti našich e, polnospodárov na medzinárodných trhoch. To je môj prístup. Neviem, o čom presne ste vy, pán Kapolos, sa to zhovorili, ale ide nám o ďalší, lepší dialog s Európskym parlamentom, ktorý bude prebiehať priamo, nie prostredníctvom tlače. Luis, intervenir ancora? Chcete ešte komentovať? vážený pán designovaný komisár, by som chcel e, mať k vašej odpovedi ešte do, dojasnenie. Ako som už povedal, sú to veľmi sú tu citlivé časti reformy SPP a otázka bude znieť, aké sú kritéria prideľovania pomoci. Chcem byť veľmi chcem, aby ste boli veľmi špecifickí. Myslíte si, že tie historické kritéria sú zastaralé, alebo si myslíte, že je tu možnosť, že by aspoň niektoré prvky týchto kritérií mohli po roku 2013 zostať. A čo si myslíte, že by mohli byť nové kritéria alebo nové jedno kritérium pre, tieto, pre túto pomoc? Mala by to byť zamestnanosť, iné možnosti? No a posledná otázka. Váš písomný dokument e, nehovorí veľa o Svetovej obchodnej organizácii. Mohli by ste vyjasniť, aké otázky podľa vás sú tie, tie základné piliere, o ktorých ani len nemôžeme rokovať. Da, e, de a ajutor... Kritéria pre pomoc už som povedal, že reforma, ktorú chcem viesť, je zameraná na zabezpečenie e, rovnováhy medzi rozdelením pomoci medzi poľnospodárov, regióny a členské krajiny Európskej únie. Nemyslím si, že historické e, referencie sú riešením pre budúcnosť. Keď sme prijali rozhodnutie o rozdelení, rozdelení finančnej e, pomoci, tak to fungovalo veľmi dobre, ale myslím si, že teraz musíme nájsť nové kritériá, aby sme znovu vytvorili túto rovnováhu, o ktorej som hovoril. A z tohto pohľadu budeme brať do úvahy, e, budeme identifikovať kondicionalitu preto, aby sme voči spotrebiteľom vedeli zdôvodniť finančnú podporu. Je tu táto kondicionalita a dúfam, že sa k tomu neskôr bude mať možnosť vrátiť. Musíme hovoriť o kritériách, ktoré sú spojené so zamestnanosti. Musíme nájsť nástroje. Bolo tu viacero uh, úspešných a neúspešných pokusov, pokiaľ ide o rokovania vo VTO Myslím si, že Európska únia už e, urobila ústupky a značné a čakáme to isté zo strany našich kolegov. Pokiaľ ide o prístup na trh, myslím, že sme dosiahli možné hranice. Ďakujem pekne, pán komisár. Pán, Ös- pán Osling? Ja, auch recht herzlich im Namen der Grünen und EVA fragt. Vážený pán dezignovaný komisár, srdečne vás vítam u nás aj v mene zelených. Želáme vám veľa úspechov. Zaujímali by nás teraz konkrétne odpovede, napríklad, akým spôsobom chcete podporiť udržateľné polnospodárstvo, ako vidíte aspekty biodiverzity, ochrany, klímy, ako to chcete spojiť s priamými platbami. Vy ste poukázali diferencové polnospodárstvo, vy ste sa ako minister zasadzovali za práva malých polnohospodárov, ako chcete riešiť to nevyváženosť pri e, platbách, lebo vieme, že 80% e, platie dostáva 21% podnikov a skutočne vítam aj, že spomínate tému pracovných miest. Bude aj toto kritérium pre vašu, vaše kritéria pri priemých platbách v budúcnosti? A ešte jedna otázka, ktorá sa týka mlieka. Myslím si, že Očakávam samozrejme v tejto oblasti od vás konkrétnejšie odpovede. Viete si predstaviť e, ísť aj tou cestou, aby sa ponuka regulovala aj po roku 2013? A napríklad považujete za primerané opatrenie podporovať export a takto riešiť tento sektor budúcnosti? komisár. Pán komisár, ďakujem pekne. Čo sa týka klimatických zmien a biodiverzity, už som to čiastočne zodpovedal. Myslím si, že potrebujeme tu mať takéto ekologické kritériá. Myslím si, že aj druhý pilier spoločnej polnospodárskej politiky musí byť lepším spôsobom využívaný. Takýmto spôsobom môžeme podporiť polnospodárov, aby v rámci technológií, ktoré používajú, e, zapracovali také elementy, ktoré budú garantovať ochranu biodiverzity a budú chrániť klímu. Myslím si, že tie opatrenia druhého piliera musia byť, musia byť využívané lepším spôsobom. A teraz k téme malých polnospodárov. Tak pri prerozdeľovaní priamej pomoci, ako aj pri iných témach, samozrejme sa budeme snažiť dosiahnuť vyváženosť. A myslím si, že aj tu môžeme využiť druhý pilier a takýmto spôsobom môžeme poukázať, že aj za špecifických podmienok môžu byť malé podniky konkurencieschopné. To znamená, že oni sa môžu prispôsobiť na lokálne špecifické trhy a tu ešte veľký priestor v rámci druhého piliera. Pričom samozrejme musíme zohľadniť aj to, že v rámci prvého piliera to poskytovanie priamej pomoci musí byť vyvážené. Samozrejme, vy očakávate teraz odo mňa špecifické kritéria, ale ide o to, že tie musíme spoločne vytvárať. To znamená, že dnes by som nemohol sa nejako zahlbiť do detailov, ale potom by som vyvolal ten dojem, že ako by som určité veci už schválil. Samozrejme, spoločné kritériá sú dôležité a tieto mechanizmy budeme spoločne vytvárať. A teraz sektor mlieka. Myslím si, že v budúcnosti nájdeme mechanizmy, ako aj možnosti na to, aby sme neadministrovali ponuku, ale aby sme regulovali samotnú ponuku v rámci branže. Myslím si, že vysoká, skupina na vysokej úrovni v rámci Európskej komisie, ktorá sa zaoberá mliekárenským sektorom, vykoná veľmi dobrú prácu. Napríklad je možné vypracovať zmluvy, ktoré, budú vypraco- ktoré sa budú týkať konkrétnych odvetví, konkrétnych aktérov. To bolo určité riešenie. A čo sa týka ešte mlieka, ja som eh, ochotný spolupracovať s kolegami, ktorí budú mať na starosti hospodárskú súťaž a budeme sa snažiť nájsť určité špecifika, špecifické riešenia pre výnimky, práve preto, aby sme garantovali e, vyváženosť medzi ponukou a dopytom. Bez toho, že by sme nejako administratívne pôsobili tak, ako to v minulosti. Bueno, altra domanda, Martin. Páči, doplňujúca otázka. Vážený pán dezignovaný komisár, možno, že by ste ešte mohli zodpovedať tú otázku tej exportnej podpory, lebo pre nás je to veľmi dôležitá otázka pre eh, budúce vytváranie polnospodárskej politiky. V minulosti sme išli cestou liberalizácie, zamerali sme sa na svetové trhy. Budete pokračovať takéto formy vašej politike, alebo ste pripravení spraviť určité korektúry, aby sme nedopadli ako pri finančných trhoch, aby sme nedopadli tak, že vlastne v tu dôležité, aby sme neboli ako v finančnom trhu, kde bol voľný trh. Musíme mať voľný trh, ale samozrejme určité pravidlá. Konec koncov vieme, že v Paríži sa stretlo, stretlo 22 ministrov polnospodárstva a podporili viac menej túto líniu. Ako vy to hodnotíte? Že je tu ochota v tejto oblasti politiky? E, že sa tu budú, budú viac pravidel ako len voľný trh? Pán komisár. Isté, čo sa týka potravinárstva, tak tam je trh veľmi dôležitý. To sa týka samozrejme aj iných sektorov. Polnohospodárstvo a špecifické polnohospodárstvo sa, potravinárstvo má samozrejme určité vlastnosti. Potrebujeme také mechanizmy, ktoré nebudú pôsobiť proti trhu, ale ho podporia. To znamená, že z tohoto hľadiska by som chcel ísť aj naďalej toto cestou. Čo sa týka exportných podpor, Myslím si, že to by nebolo asi také zásadné riešenie do budúcnosti. No dobre, v niektorých odvetviach je to isté tak, že takáto podpora asi bude naďalej pretrvávať. Uvidíme, k čomu budú viesť medzinárodné rokovania. Ale ja osobne nemám úmysel ísť cestou liberalizáciou iba pre samotnú liberalizáciu. Mne ide o udržanie konkurencieschopnosti. Bene. Bene, Adesso la parola a James. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dám slovo Jamesovi Nicholsonovi. Ďakujem pekne, pán dezignovaný komisár. Keď som sa stal členom tohto výboru 24 rokov dozadu, tak spoločná poľnospodárska politika predstavovala polovicu rozpočtu ak budete schválení vo vašej funkcii, na akej úrovni by ste videli vy túto, e, túto, tento podiel? Ak nemáme peniaze, tak nemôžeme pomôcť polnospodárom. A po druhé, a po druhé, včera som pošiel pánovi Dalovi otázku a bol som nespokojný s jeho odpoveďou na moju otázku a moji kolegovia taktiež. On bude pokračovať e, rovnakej e, ceste ako DG Sanko. E, k... Farmári budú čeliť ďalej väčšej byrokracie, budete brániť e, polnohospodárstvo v kolegiu. Dnes ráno ste e, povedali, že ste reformátor a hovorili ste tiež o priamých platbách. Ako zabezpečíte, že SPP sa budú distribuovať e, pre farmárov, pre aktívne? A čo by ste povedali, že je vlastne aktívny polnohospodár, pán komisár? Pán Nicholson, pokiaľ ide o rozpočet, myslím, že som hovoril vo svojich písomných odpovediach eh, konkrétne a myslím si, že súčasný rozpočet je rozpočtom, ktorý umožňuje, aby SPP fungovala a existovala a dúfam, že v budúcnosti e, tu bude, budú veľké e, rozpočtové subvencie ak to bude moja kompetencia, tak chcem vás, rád by som vás ubezpečil, že tieto subvencie budú veľké, ale v kolegiu komisárov, ale aj v rade vás môžem ubezpečiť, že budem presadzovať argumenty preto, aby finančné subvencie SPP boli veľké, pretože ak chceme, aby poľnohospodárstvo bolo silné a zabezpečilo zásobovanie trhov, ale aj pokrok e, v iných oblastiach, ktoré čakajú naši občania, tak potrebujeme tieto finančné stimuly pre poľnohospodárov. Teda mám v tom veľmi jasno, nemôžeme budovať SPP hodnú tohto mena do budúcnosti bez toho, že by sme mali primeraný rozpočet. Pokiaľ ide o byrokraciu a prekažky um, e, byrokracie, tak viete, že sme uh, vyvinuli značnú snahu pre zjednodušenie SPP a v tomto budeme pokračovať. Predovšetkým v druhom pilieri by som chcel nájsť nástroj, aby sa zjednodušili e, administratívne postupy bez toho, že by sa oslabili. A e, budeme sledovať e, vyvážené využívanie fondov, musíme nájsť rovnováhu. Myslím si, že budeme schopní pokračovať v tomto zjednodušovaní administratívnych postupov. Nie som si istý, či som odpovedal na všetky otázky, ktoré ste položili. James? Možno, že som položil príliš veľa otázok, ale myslím si, že snažím sa e, povedať, že je tu frustrácia e, zo strany polnospodárov, pretože Európa je pomalá. E, tretina dovozu nemá rovnaké e, normy, ako my vyžadujeme od našich farmárov. E, farmári toho majú dosť, majú dosť byrokracie. Čo urobíte, aby sa toto skončili? E, určitá časť z tohto je zodpovednosti národných vlád. A čo urobíte smerom k národným vládam, aby sa táto administratívna byrokracia odstránila? A možno, že ďalšia otázka, ako budete redistribuovať uh, fondy smerom k aktívnym farmárom a, a čo si myslíte, že aktívny farmár je, pretože máme obrovský problém, e, ktorý nás čaká do budúcnosti, pretože sa tu má vytvoriť vidiecká ekonomika, ktorá by mala byť životaschopná v celej Európskej únii. Ďakujem. Pán komisár. A aktívny polnohospodár to je ten polnohospodár, ktorý vyrába potraviny, ktorý má z tejto práce a dokáže vyhospodáriť e, príjem a nad rámec tejto výroby potravín poskytuje aj ďalším častiam spoločnosti verejné statky čiže nad rámec jeho výrobnej činnosti. Čiže spoločná polnohospodárska politika a, a priame e, platby musia na toto brať ohľad. Pokiaľ ide o dovozné štandardy a normy, musím urobiť všetko preto, aby som ako komisár v svojej pozícii mohol tieto vysoké normy e, zastávať aj na medzinárodných fórach ale nemôžeme iným v zahraničí vnúcovať rozhodnutia, ktoré sme prijali u nás na vnútornom trhu. My sme tieto rozhodnutia prijali, pretože spotrebitelia a daňoví poplatníci čo si od nás očakávali. Uh, hovorili ste o byrokracii. To súvisí s členskými krajinami. My chceme v, pri budúcich uh, uh, reguláciách snažiť o to, aby E, boli tie úrovne čo najnižšie, ale súčasne chceme zabezpečiť aj e, kontrolu použitých prostredkov. Slovo má teraz pán e, Lejarik. Vážený pán predseda, ďakujem. Pán komisár, skúsenosti dokazujú, posledných rokov, že deregulácia, ktorá bola zrealizovaná, viedla k neúspechom na všetkých poliach. Nemyslíte si, že Európska únia by mala prijať iniciatívu na medzinárodnej scéne a deklarovať polnospodárskú výrobu ako e, misiu vo všeobecnom záujme. Vzhľadom na to všetko, čo ste doteraz povedali, je to poslanie pre rozvoj území, pre zamestnanosť, pre životné prostredie. Nemyslíte si, že najlepší spôsob, ako to urobiť, je e, skutočne sa vrátiť k minimálnym cenám v rámci Európy, ktoré by boli zaručené. Mohli by sme ich e, garantovať pre určité objemy e, výroby. Rozhodli sme, by sme sa, aké by tieto objemy v Európe boli a rovnako k otázke pomoci Nemala by byť táto pomoc e, podmienená vzhľadom na takéto poslania. Pán komisár? Celkom e, chápem vaše obavy, pokiaľ ide o schopnosti európskych poľnospodárov e, a obchodovateľnosť ich výrobkov, ale otvorenie trhov sa začalo už pred niekoľkými rokmi a ide dvomi smermi. Ponúkame veci v týchto rokovaniach, ale nejaké veci aj získavame Konkurenčnosť európskeho polnospodárstva e, narastla a toto nám umožňuje byť jedným z hlavných vývozcov e, polnospodárských potravinových produktov, ale sme aj dovozcom. Čiže ťažko vidím, ako by sme mohli znovu vybudovať pevnosť a chrániť vnútorný trh, pretože ak nebudeme mať takú ochranu, tak garantované ceny nemajú zmysel. Preto tento proces oddelenia pomoci sa robí paralelne s otváraním trhov. Ale ale celkom s vami súhlasím, že musíme mať e, regulačné nástroje pre trh, e, ktoré zabezpečia minimálne dve veci. Najskôr e, stabilita príjmov poľnohospodárov a po druhé určitá stabilita cien. Znovu ale musíme tu nechať ponuku a dopyt, aby sa navzájom vyrovnali, pretože tu máme veľké verejné zásoby, ktoré sú veľmi drahé a musíme preto nájsť riešenie. Ja si myslím, že e, nie je riešením vrácať sa naspäť, ale e, cestou je hľadanie nových nástrojov. Myslím, že toto je možné. V polnohospodárstve je toto dôležitý prvok v medzinárodných rokovaniach, ale tu s vami súhlasím e, v tom mieste, že musíme rokovať a zabezpečiť kapacitu každého svetového regiónu, aby zhodnotil svoj potenciál a medzinárodná výmena sa musí urobiť tak, aby sa rešpektovali tieto princípy. Pán eh, Lerik, chápem to, čo vysvetľujete, ale v medzinárodných iniciatívach, ktoré by sme mohli navrhnúť, eh, samozrejme, že by sa to neurobilo zo dňa na deň ani eh, počas nášho celého mandátu by sa nedali nájsť podobné nástroje, že, tak, že by sme stimulovali ostatné kontinenty alebo skupiny krajín preto, aby urobili to isté, čo my, čo by výhodou by bolo, že by sa e, zachovala alebo za, e, zaručila potravinová suverenita všetkých. Áno, rešpektujúc tieto princípy a pravidlá medzinárodného obchodu a vychádzajúc z, tých, z týchto princípov m, m, hospodárskej multiporality rozličných regiónov by sme mohli e, E, nájsť regióny, ktoré majú konkurenčné schopnosti, ktoré by boli homogénne. Ja som pripravený podporiť e, takéto myšlienky, ale znovu ešte raz pripomínam, že e, tu nesmieme izolovať trhy, pretože podľa mňa toto nie je možné, dať mož, možnosť rozličným regiónom, aby valorizovali svoj potenciál a aby sme dosiahli um, vyváženú obchodnú výmenu. V tomto ohľade môžete so mnou počítať. Bene, eh, il turno di Giancarlo... Teraz dávam slovo eh, pánovi Scottovi. Ďakujem pekne. Vážený pán eh, kandidát, ďakujeme vám za účasť na tomto vypočutí. Kolegovia už hovorili o dôležitých otázkach. Moja otázka sa týka rozvoja vidieka. Eh, predovšetkým štruktúrálne slabých oblastí, horských oblastí a tak ďalej. Ako by sme mohli eh, pridanú hodnotu získať prostredníctvom SPP pre tieto štruktúrálne slabé oblasti? Aké by sme potrebovali nástroje na to, aby sme podporili regióny, ktoré kedysi dobre fungovali, ale teraz sú čoraz viac opúšťané? čím trpí nielen životné prostredie, ale aj to, e, to sociálne e, prepojenie. E, máte slovo, nech sa páči. Pentru astfel de regiuni, pilonul 2 al politicii agricole. Pre takéto regióny je relevantný druhý pilier polnohospodárskej politiky. V rámci tohoto piliera môžu členské krajiny použiť špecifické programy, pričom sa prispôsobia špecifikám daných regiónov. Sú tu nové myšlienky, nové podnety a v tejto súvislosti by som chcel v rámci SPP po roku 2013 vytvoriť, otvoriť e, manevrovací priestor pre členské krajiny, aby mohli lepšie využívať nástroje pre práve takéto štrukturálne slabé oblasti. Lokálny potenciál by totiž mohli e, využiť asi lepšie, hoci sú aj v iných ohľadoch e, znevýhodnené. Na to potrebujeme spoluprácu na lokálnej úrovni, verejno-súkromné partnerstvo, zapojenie všetkých aktérov hospodárstva, aby sme mohli spracovať spoločne. Druhý pilier nám tieto možnosti dáva aj v prvom pilieri členskej krajiny majú naozaj manevrovací priestor aj po zdravotnom eh, health checku tejto politiky. Eh, finančná pomoc sa môže prenášať do eh, určitých regiónov, ktoré potrebujú ochranu, aby sa teda riešila aj otázka rozmanitosti regiónov EÚ. Giancarlo, nech sa páči ešte. Nuž len e, krátka doplňujúca otázka. Jeden e, z problémov e, poľnohospodárstva predstavuje falšovanie rôznych výrobkov z rôznych krajín, poľnohospodárskych výrobkov, čo má negatívny dopad na poľnohospodársky trh. Napriek komunitárnemu systému a ochranným opatreniam, ktoré máme, sa tieto výrobky veľmi často falšujú, E, označenia pôvodu sú falšované. Čo chcete proti tomu podniknúť? Nech sa páči. Da, cred că vă referiți în primul rând la... Nož, e, myslím si, že hovoríte o takých výrobkoch, ktoré e, konkurujú s produktom s označením pôvodu a s chráneným označením pôvodu. S to je predsa základný pilier eh, kvalitatívnej politiky v polnohospodárstve EÚ. Tu prebieha teraz rozprava, pokiaľ ide o možné uspôsobenie nariadení na túto kvalitatívnu politiku, garantované špeciality. To všetko by mohlo byť ešte lepšia ochrana, lepšia kontrola týchto chránených výrobkov napríklad u špecialít, olív napríklad. Viem, že e, treba podporovať výskumnú prácu, aby sa identifikovali nové technológie, s ktorými by sme dokázali zabezpečiť ešte lepšiu kontrolu trhov, aby sme včas dokázali e, odhaľovať takéto e, podvody a zabránili takýmto fa- falšovaniam. Dôležité, aby spotrebitelia mali dôvoru v tieto, tieto produkty. Čo robí Európska únia e, v oblasti usmernení regulovania, e, smeruje aj práve do tejto oblasti. Tieto výrobky majú lokálny charakter a tu je dôležité ich chrániť. Grupo Alde, do la parola l'onorevole. Teraz mene skupiny Aldo, pán Alde, heißt Sie hier herzlich willkommen, Herr Fiolos. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán zelený komisár, slám pani Reimers. Chcem, spomínali ste o tom, že naše výrobky častokrát sú majú vysoké ceny, musíme konkurovať eh, dovozom z iných štátov a ja sa chcem spýtať, akým spôsobom v súlade s VTO by ste chceli predávať alebo podporovať predaj našich produktov na svetových troch Aké mechanizmy použijete? Ja ako polospodárka sa vás pýtam, čo vedie k vyššej bezpečnosti potravín? To, keď budeme mať e, dobré zamestnanecké podmienky pre našich ľudí, alebo keď to budeme mať iba na papieri. Sério. Sa páči, pán komisár. Da, e, așa cum și au menționat inclusiv în speciul meu de introducere, cred că... Už na úvod som spomínal, že polnospodárske výrobky sú špecifické a to súvisí predovšetkým s tými vysokými kvalitatívnymi štandardmi, tak v rámci produkcie, ako aj ich samotných. Toto by malo posledniť našu pozíciu na medzinárodných trhoch, a to aj v rámci rokovaní a zároveň aj pri podpore predaja. Preto by som chcel navrhnúť iniciatívy na podporu odbytu a to chcem riešiť na európskej úrovni. To znamená, že chcem presvedčiť európskych partnerov o tom, že by sme to mali riešiť spoločne a potom budeme lepšie predávať na medzinárodných trhoch. Ak sa to podarí, budem rád. Musíme si uvedomiť, že trhy sú veľmi rozdielne, existujú rozdielne kategórie spotrebiteľov. V rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách rýchlo rastie dopyt po bezpečných a kvalitných produktoch. Myslím si, že toto je šanca pre nás, Musíme ju využiť, je tam obrovský potenciál. Pre všetkým musíme podporovať odbyt našich produktov, lebo vieme, že bezpečnosť a kvalita našich produktov závisí od technológií, ktoré využívajú naši polnospodári. Preto tu máme určité normy, ktoré sme stanovili. Nechcem, aby boli veľmi byrokratické, to nie. Tieto normy sú ale dôležité, musíme ich podporovať, musíme ich informovať, aby spotrebitelia vedeli, čo vlastne sa skrýva za tou kvalitou, ktorú chceme podporovať. Ale myslím si, že aj potravinársky sektor musí zohrávať dôležitú úlohu, musia garantovať túto úlohu v rámci výroby aj pri tých samotných výrobkoch. Toto je dôležité aj v rámci jednotlivých branží. Je to dôležité voči obchodu, voči spracovateľom, voči pestovateľom. Je to dôležité aj v rámci mechanizmov na podporu odbytu. My chceme, aby sme mali sofistikované produkty,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 maďarčine, ak dovolíte. Pán dezignovaný komisár, vy ste expert z Maďarska a ako taký ste si určite vedomi toho, že postkomunistické krajiny sú v špecifickej situácii. A síce, že polnospodárstvo zažilo podstatne hĺbšiu krízu ako napríklad západná Európa. To znamená, že sú tu rodinné podniky, stredne veľké podniky, a oni majú mimoriadne veľké problémy, bojujú o prežitie. To znamená, že bola by som rada, keby tie dve minúty, ktoré máte v dispozícii, ste venovali tomu, aby ste nám povedali, aké sú vaše úmysly v tejto oblasti, ako by ste chceli pomôcť eh, malým rodinným podnikom a stredným podnikom v nových členských štátoch a prečo by som vás mala podporiť, ak teda by som vás podporila. Nech sa páči, pán komisár. Da, micile exploatații uh, reprezintă o parte importantă a uh, numărului total. Ďakujem. Malé podniky tvoria veľkú časť uh, celkového počtu podnikov. To sa netýka len uh, nových členských štátov, ale týka sa to aj starých. Prvé všetkým, keď sa pozrieme do Južnej Európy. Tam vidíme, že je množstvo týchto malých podnikov. Čo sa týka východnej časti Európy, tak súvisí to predovšetkým s tým, že potrebujeme politiku modernizácie, aby sme zabezpečili štruktúrálne zmeny v týchto podnikoch. Myslím si, že druhý pilier spoločnej polnospodárskej politiky musí byť e, pripravený tak, respektíve upravený tak, aby sme mohli zohľadniť tieto špecifika týchto podnikov. A môžeme konať dvomi spôsobmi. To znamená, musíme modernizovať polnospodárstvo, musíme uvoľniť prostriedky z druhého piliera pre malé podniky, aby sa mohli modernizovať. To neznamená, že tieto podniky sa musia stať väčšími, ale to znamená, že musia prejsť procesom modernizácie, aby mohli ponúkať na moderných trhoch kvalitné a moderné produkty. Táto možnosť sa nevyužívala veľmi intenzívne je tu ďalší aspekt, tu sú lokálne trhy, to je veľká šanca, to znamená, že malé trhy možno nemusia produkovať na export, vidím to aj v našom, našej krajine, týka sa to aj iných susedných krajín, je tam veľký dopyt pre špecifické, tradičné a lokálne produkty. A myslím si, že tieto malé podniky sa môžu sústrediť práve na tento typ trhov. A ja by som chcel využiť tie možnosti v rámci druhého piliera práve pre tento účel. Potom môžeme využiť aj v rámci prvého piliera priame platby. Lebo ako som spomínal, chceli by sme dosiahnuť takú vyššiu mieru rovnováhy a vyváženosť medzi veľkými a malými podnikmi a myslím si, že aj malé podniky mali viac využívať priame, priame plat, priamu pomoc. Dôležité je ísť cestou reštrukturalizácie a pomôcť týmto podnikom aby sa prispôsobili na, a pôsobili na malých podnikoch. Bola som veľmi rada, keď som počula, že ste povedali, že budete uprednostňovať lokálne trhy a lokálne výrobky. Akým spôsobom by ste vedeli chrániť, aby sme mohli chrániť naše vlastné trhy pred eh, zahraničnými produktami, ktoré sú subvencionované veľmi intenzívne a častokrát majú nízku kvalitu. Máte nejaký časový plán pre opatrenia, ktoré by ste chceli zaviesť povedzme v najbližších 12 mesiacoch, aby ste pomohli malým polnospodárom v Maďarsku alebo aj v Rumunsku. To znamená, že keď o rok sa pozrieme, ako situácia zmenila, aby sme mohli povedať, že na aké miery ste boli úspešní. Komisario. Pán komisár. Acest lucru, vă spuneam, cred că poate fi făcut în uh, perspectiva propus... Áno, myslím si, že toto môžeme dosiahnuť prostredníctvom návrhov, ktoré sa budú týkať budúcej spoločnej polnospodárskej politiky po roku 2013. Myslím si, že v tomto roku o tom budeme diskutovať a do konca roka mám v úmysle zverejniť oznámenie komisie. Tam budú tam bude popísané, ako bude vyzerať spoločná polnospodárska politika po tomto období a pevne verím, že tam určite uvidíte návrhy aj na túto tému. Čo sa týka procesov a samotného obsahu tejto diskusie, e, bude dôležité, že nebude rozhodovať iba komisia, bude tam samozrejme viacero partnerov, bude tam viacero aktérov, aj v tomto výbore sú predsa určité myšlienky a nové myšlienky, ako by sa dalo riešiť. A to sa týka aj malých podnikov. Myslím si, že dôležité je posilniť zabezpečovanie na lokálnej úrovni. Oni sú súčasťou celého veľkého vnútorného trhu, aj keď sú to malé lokálne trhy, ale aj ich, aj ich budeme musieť zohľadniť po našich návrhoch na politiku po roku 2013. Primo. V poriadku, takže toto je záverom prvého kola vystúpenia. Prejdeme teraz k druhému kolu otázok. Využili sme všetočak, e, ktorý bol vyhradený na prvé kolo. Je tu e, zoznam pre poslancov, ktorí chcú vystúpiť. E, ak chcete dať ostatným možnosť vystúpiť, tak musíme ušetriť niekoľko minút. Pápa Stankos? Pán Čolos, ako hodnotíte potenciálny dopad na, európsku na európske polnohospodárstvo a návrhy v poslednom vyhlásení VTO pre poľnohospodárstvo. Myslíte si, že akýkoľvek záväzok by sa mal urobiť eh, zo strany komisie v rámci dohy, aby sa striktne rešpektovali e, obmedzenia reformy SPP vzhľadom na to, že ekvivalentné kompenzácie eh, budú získané zo strany našich obchodných partnerov. Pán komisár? Áno, z tohto pohľadu si myslím, že Európska komisia e, prišla s návrhom, ktorý je veľmi dôležitý pre poľnohospodárstvo. Už sme vyvinuli značnú snahu a podľa mňa teraz musíme počkať, aby sme videli, aká, aké budú protinávrhy zo strany našich partnerov. Chceme, aby naša pozícia bola veľmi silná. Myslím, že už sme urobili snahu na európskej úrovni, hlavne pokiaľ ide o prístup k trhu. Podľa mňa nemôžeme ísť ešte ďalej. Uh, Samozrejme, že sme zároveň otvorení a chceme dosiahnuť dohodu, pretože všetci z toho budú len profitovať, ak to budeme mať multilaterálnu dohodu. Ale teraz e, musíme len čakať na návrhy zo strany našich partnerov, pretože, ako ste povedali, naša snaha bola už veľká. Nedávne dohody e, s tretimi krajinami zo Stredomoria, ale nielen s nimi, dokázali, že otvorenie trhov so žiadnou regulačnou bázou e, je zdrojom nevýhod pre výrobcov Európskej únie, z Európskej únie. Ako chcete lepšie zaintegrovať e, tie neobchodné obavy v rokovaniach v rámci VTO a podporiť multifunkčný charakter európskeho poľnohospodárstva? E, myslíte si medzi iným, že úspešný výsledok v rokovaniach o, geografických aspektoch je súčasťou e, rovnováhy a dohody v rámci VTO ohľadom polnohospodárstva, pán komisár? Nuž, e, ak ste hovorili e, o práve tejto oblasti, tak poviem len toľko, že ten balíček, pokiaľ ide o uznávanie geografických prvkov, je dôležitý e, predpoklad preto, aby Európa akceptovala nejakú dohodu, pretože je to základ, základ kvality v oblasti potravinárskej v EÚ. E Aj pri iných e, špecifických reglementačných prístupoch k trhu som sa už vyjadril, že ide o očakávanie našich spotrebiteľov a to musia naši obchodní partnery aj uznať. Ich produkty si zaslúžia rovnaký prístup ako naše. A označenia geografického pôvodu sú veľmi dôležité. Merci, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcel povedať, že mám pocit, že odpovede pána Čolosa, Čolosa dnes nás ubezpečujú o tom, ako to povedala pani Bol, že neformálny dokument je dobre v koši a nikto sa nebude v tom koši hrabať. Tento dokument musíme nechať tam, ale v odpovediach, e, ktoré ste poskytli, ste boli veľmi formálni o prvom a druhom pilieri prvý pilier oddelené, druhý pomoci, druhý pilier, tam dávate všetky výzvy, životné prostredie, vidiecký aspekt, sociálne otázky týkajúce sa malých firiem. E, neuzatvárate sa práve teraz v takom dvojitom polnospodárstve. V prvom pilieri tam bude pomoc, e, to sa dá kontrolovať na hektár a potom v druhom pilieri kde je druhé poľnohospodárstvo, tam je životné prostredie a vidiecký aspekt. Ja navrhujem skôr, aby sme sa zamysleli nad jednou veľkou poľnohospodárskou politikou, ktorá bude pokrývať všetky aspekty poľnohospodárstva, ktorá bude čitateľná pre európskych občanov, pretože dve piliery, dva piliery e, pre všetkých občanov nie sú zrozumiteľné. Áno, poznám mm, tieto vaše obavy v tejto téme a poviem to jasne. Ja sa až tak, neprikladám až takú veľkú dôležitosť v forme 1, 2 alebo viacero pilierov. Myslím si, že dôležité teraz je tá podstata, ten obsah a aj keď máme dva piliery, tak eh, tie sa neobrácajú na dve rozličné uh, na mm, rozličné poľnohospodárstva. Skôr je tu diverzifikované poľnohospodárstvo Európskej únie. Máme viacero poľnohospodárstiev, tak povediac. ak v jednom pilieri sa sústreďujeme na ročné platby aj z, aj z administratívneho hľadiska, tu máme priame platby a iné normy, ktoré existujú v rámci povinnej e, legislatívy. Druhý pilier má pomôcť poľnohospodárom, aby sa prispôsobili rozličných situáciám. Nové členské krajiny potrebujú modernizáciu, ale ostatné regióny tiež musia modernizovať poľnohospodárstvo, pretože sú to klimatické zmeny, ktoré si to vyžadujú polnohospodárstvo a vidiecký aspekt si vyžadujú prepojenie. Máme tu viacročné plánovanie, kde sa môžeme lepšie zamyslieť nad takýmito programami. Chápem vaše obavy, som otvorený, pokiaľ ide o hľadanie riešenia, ale znovu ja netrvám na forme, ale na obsahu prostredníctvom SPP. Toto musíme dosiahnuť, e, podporiť e, príjmy polnospodárov, ale zároveň rešpektovať e, pravidlá, ktoré existujú v rámci únie, ale mať tiež manevrovací priestor, aby sme sa mohli modernizovať a ísť dopredu. Ďakujem. Pán komisár Stefan, ďakujem za vašu odpoveď. Toto určite umožní otvoriť diskusiu, to je dôležité, pretože uh, pre poľnohospodárskú politiku poľnohospodári a spoločnosť v celej Európe, a to je dôležité, musí e, mať čitateľnosť, musí pochopiť tú politickú diskusiu. Posledná otázka, e, to odôvodnenie, dvoch pilierov. E, prvý pilier financovanie, druhý pilier spolufinancovanie. Komisia a niektoré členské krajiny e, e, tlačia smerom e, k spolufinancovaniu oboch pilierov. Aký je váš názor na túto otázku, pán komisár? Moje stanovisko je také, že ak chceme pochopiť SPP, musíme mať komunitárny rozpočet, to je zásadný prvok pre mňa. Myslím si, že pre politiku vidieckého rozvoja spolufinancovanie má inú úlohu odlišnú od toho, čo by sme mohli priradiť k prvému pilieru, ale v súčasnej etape moja pozícia je taká, pre komunitárnu politiku potrebujeme aj komunitárny rozpočet. Nezáleží na tom, aký budeme mať typ financovania, ale prostredníctvom finančných mechanizmov nesmieme tu vyradiť možnosť, že pre všetkých členských, vo všetkých členských krajinách tu bude mm, možnosť rovnováhy toto zaistenie e, financovania nesmie byť nejakým spôsobom ohrozené. Pre mňa toto je zásadný, zásadná vec. Ďakujeme. Pán Lajen. V prvom rade sa chcem ospravedlniť za e, meškanie z let, kvôli môjmu letu z Edimburgu. Pán kandidát Rád by som sa vás spýtal na vaše tri kľúčové opatrenia, ktoré by mali nasledovať v budúcich rokoch, aby e, naše poľnohospodárstvo bolo konkurencieschopné. Yes, briefly, that, uh... Veľmi stručne, myslím si, že v prvom rade prispôsobenie sa SPP pôjde týmto smerom, k zvýšeniu konkurencieschopnosti a aby sme dosiahli toto, investície a prispôsobenie sa poľnohospodárov na nové výzvy, to je nový prvok, pretože táto adaptácia by predsa nemala znížiť e, e konkurencieschopnosť e, poľnohospodárov, čiže investovať do modernizácie. Takisto si myslím, že spôsob, akým budeme vyrovnávať distribúciu priamých platieb v prvom pilieri by tiež mohla k tomuto prispieť a na poli medzinárodných rokovaní si myslím, že tie výsledky nám umožnia dať poľnohospodárom e, lepšie použiť e, možnosti na medzinárodných trhoch. Takže naše rokovania a ich výsledky dajú lepšie možnosti našim farmárom. Takže si myslím, to sú tri dôležité prvky na zachovanie, ale aj posilnenie našej konkurencieschopnosti. George? Počúvam vaše slova, ale rozmýšľam, či zvažujete nové e, e, typy biotechnológií, ktoré majú k dispozícii niektorí polnospodári, či by to malo byť niečo, k čomu by mali mať prístup e, mnohí ďalší európsky polnospodári. Viem, že to nie je vo vašom portfóliu, ale je to dôležitá téma v polnohospodárstve. Mohli by ste nám povedať, aký je váš názor na biotechnológie a čo podniknete v novej komisii, aby v určitej fáze mohli mať e, európsky polnohospodári e, prístup k takým istým technológiám ako polnohospodári v zvyšku sveta. Pán komisár hovoríme o konkurencieschopnosti. Ak chceme takými byť, potrebujeme nájsť spotrebiteľov a klientov. Takže pokiaľ ide o biotechnológie, je dôležité na vnútornom trhu, aby sme presvedčili spotrebiteľov, aby sme im dali možnosť si vybrať, či chcú alebo nechcú výrobky, eh, ktorý, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy. Závisíme však uh, Eh, od eh, dovozov krmív, predovšetkým krmív pre polnospodárske zvieratá. Potrebujeme nájsť riešenia v kolegiu na to, aby sme našim výrobcom živočišnej výroby eh, dali možnosť zvýšiť ich produktivitu a aby neboli zviazaní reglementačne. Pre i teda podľa mňa dôležité pri biotechnológiách počuť názor vedcov, a potom je tiež otázkou, ako výrobcovia budú vedieť presvedčiť spotrebiteľov, aby tieto výrobky použili, pretože náš spoločný trh e, si vyžaduje v tom širšom kontexte kvalitatívnej politiky. Je preň potrebné e, práve získať podporu spotrebiteľov. Teraz nasleduje Jose Bové. Pán komisár, dobrý deň. Chcel by som tiež pokračovať v tejto téme, pretože myslím si, že počuli ste tu jeden názor a keď sa pozrieme na program Coextra, štúdie ukazujú, že máme skutočný problém e, ohľadom koexistencie. E, ide o výrobu a Eh, filiálky, či budeme mať geneticky modifikované mm, produkty alebo nie. Ako zaručíte eh, slobodu voľby pre poľnohospodárov, ako aj pre poľnohospodárske filiálky, ktoré chcú zaručiť, že poľnohospodárstvo bude bez geneticky modifikovaných organizmov. Zdá sa mi, dôležité, aby tieto filiálky neboli kontaminované, pretože inak to bude veľké riziko. A tiež e, v tejto súvislosti tu je problém s dovozom soje. Dnes otázka e, obmedzenia e, produkcie rastlinných proteínov si vyžaduje dovoz geneticky modifikovanej soje, vrátane filiálok, ktoré by chceli vyrábať produkty bez geneticky modifikovaných organizmov. Áno, pán Bové, poznám vaše obavy v tejto oblasti ku koexistencii. Tam s vami súhlasím. Pre spotrebiteľov je dôležité, aby sa mohli e, rozhodnúť medzi GMO a produktami bez GMO. Tiež výrobcovia musia mať e, na výber, či budú alebo nebudú používať tieto E, produkty. E, je to zodpovednosť, ktorá leží e, na pleciach členských krajín kontrolovať a implementovať túto politiku, rozhodnúť o koexistencii a tiež ju uplatňovať. Takže z tohto pohľadu si myslím, že spolupráca medzi členskými krajinami sa musí zintenzívniť, ale určite je to zodpovednosť, ktorá leží na pleciach členských krajín. Pokiaľ ide o proteíny, rastlinné proteíny a konkrétne o pokiaľ ide o soju. Medzinárodné obchodné pravidlá e, neobmedzujú nejaký objem, pretože sme oddelili pomoc a teda nemôžeme prísť e, pre podporu určitej produkcie vrátane soje. Z tohto pohľadu je tu sloboda pestovať e, soju a Európska únia by ťažko zabezpečila naše zásobovanie inak, pretože E, niektoré členské krajiny majú klimatické a pôdne podmienky umožňujú e, pestovanie, umožňujúce pestovať soju, ale um, musíme urobiť minimálne jeden krok vpred. A v týchto podmienkach je potrebné zamyslieť sa nad tým, ako dosiahnuť rovnováhu neohroziť e, e, našich e, pestovateľov. Nemyslím si, že najlepšie, najlepším spôsobom by bolo napríklad dováza, dovážať meso zo zvierat, ktoré sú krmené takýmito potravinami. Počul som túto odpoveď, myslím, že to umožňuje otvárať nové perspektívy do budúcnosti a myslím, že budeme pracovať aj týmto smerom s komisiou Hovorili ste tiež, e, pokiaľ ide o kvalitu, e, o niečom, čo sa mi zdá veľmi dôležité. Dnes je tu škandál v Európe a podľa mňa by bolo dôležité, aby nový komisár znovu začal diskusiu s členskými krajinami, ako môžeme akceptovať, že ešte na tri roky konflikt e, hovedzieho mesa s hormónmi bol vyriešený v USA. Je tu len jeden produkt na úrovni Európskej únie, ktorý je ktorý je e, e, zdanený na 100%. Nie je normálne, aby keď tento konflikt je e, vyriešený, aj Rockford bol zdanený na 100%. Je dôležité, aby komisia začala diskutovať o tom, ako, ako zastaviť tento medzinárodný škandál. Euh, Áno, tuto chápem ešte lepšie, pokiaľ ide o Rockford. Táto otázka sa týka medzinárodných rokovaní. E, ide o môjho kolegu pána Deguchta, ale som pripravený s ním spolupracovať, aby sme tento problém vyriešili. Táto otázka je tu už dlho, ale urobím všetko v rámci svojej funkcie budúceho komisára pre poľnohospodárstvo, aby som na, na, našiel riešenie aj tu. Ďakujem. Slovo dávam nášmu kolegovi Ašfotovi. Ďakujem pekne. Myslím si, že musíme sa zabrať viac tým vašim myšlienkami ohľadne restitúcie. Zdieľam váš názor, že musíme sa odkloniť od historickej základne, musíme nájsť nové riešenia. To znamená, že aké boli tie princípy pre podporné kritériá, vychádzam z toho, že sú budú asi 3, bude to jednoduchšie, musí to byť viac vyváženejšie a musí to byť po tretie transparentnejšie. Samozrejme, jednotlivé štáty majú rozličné názory a tu sa zameriavam pre všetkým na nové členské štáty, kde chápem, že to bude asi zdieľať aj vy, kde ide o priame platby za hektár. To bol taký logický vývoj. Mám pravdu? So regarding the, the distribution, uh... Čo sa týka tej distribúcie v rámci potravinovej siete. Nie, nie, to som nemyslel. Myslel som skôr potr- podporu pre polnospodára, aby bola transparentnejšia, férovejšia. Myslím si, že v tomto smere som bol pomerne jasný, čo sa týka budúcnosti SPP a prerozdiel priamých pladeb. Áno, musíme sa na to opätovne pozrieť, musíme lepšie zohľadniť určité špecifické elementy a aby sme zabezpečili lepšiu vyváženosť. Áno, samozrejme, musí to byť jednoduchšie, v tom s vami súhlasím. Musí tu byť určitá vyváženosť, myslím si, že to som už spomínal, a potom transparentnosť. Komisia už vykonáva určité opatrenia prospech transparentnosti pri prerozdeľovaní tejto pomoci. Myslím si, že je to tak na komisii, ale zároveň v partnerstve s parlamentom, aby sme analyzovali to, čo spraviť, preto aby, aby to bolo jednoduché, aby tie európske prostriedky sa dobre využívali a dôležitý je aj súlad s pravidlami. Transparentnosť, vyváženosť, to sú dôležité heslá. Členské štáty už teraz majú možnosť zabezpečiť transparentnosť pri tej pomoci, ktorú poskytujú farmárom. Takže ja by som chcel ísť v budúcnosti týmto smerom. Extra. otázka? Specifically I did ask you. Áno, pán komisár, ja som sa pýtal, aký je váš názor na tie platby na, hekt- na hektár. Podporovali by ste tento princíp Samozrejme, aj ak to bude spravodlivé, dôležité je mať určité opravné opatrenia v budúcnosti, aby sa to ešte vyvážilo. Čo by ste chceli spraviť v oblasti týchto opravných rozpočtových eh, opatreniach? To ma skutočne zaujímalo. Suven... Ako je to s rabatom? Eh, hektár pentru noile state membre. Acolo există această... Čo sa týka tých platieb na hektár, áno, toto ešte existuje v nových členských štátoch. a bolo schválené, že sa zavie, zavedie určitá prémia pre podniky, ale bude sa, bude sa to vychádzať z tej pomoci, ktorú podnik dostával doteraz. Myslím si, že je dôležité mať jednotný prístup celej Európskej únii. Teraz tu máme tak povediať, obidva tieto typy platieb, takže na hektár v nových členských štátoch a potom na konkrétne podnik v starých členských štátoch. Myslím si, že dôležité je, aby sme dosiahli jednotný platobný mechanizmus, pričom musíme zohľadniť špecifické faktory. Kde chceme, aby toto bolo prevzelené spravodlivé. No, no, no. Uh, finito. Honorevole Agnew. Thank you, Chairman. Uh, the British eh, Nedávno Európska únia dala povinnosť britským výrobcom prejsť na alternatívne systémy. E, Spojené kráľovstvo však tu odmieta e, finančnú pomoc. 25-percentná e, podpora od vlastnej vlády a ďalšia podpora od EÚ. Niektoré z týchto samozrejme zaplatili britskí daňoví poplatníci. Ak by používali ďalšiu produkciu vajec v klietkach, ako by sa mali ďalej vysporiadať s budúcnosťou. V zásade, ak to môžem povedať, toto je incest a nič iné. Britský sa, e, e, e, netoplatcovia majú vlastne zlé použitie prostriedkov. Ste pripravení prerušiť vaše francúz, francúzske prepojenie, ak to môžem povedať podniknete kroky, ak sa tu ukáže, že to je proste podvod? Sário. Nu știu la care ajutare vă referiți. În 2002 România încă... Neviem, aké pomoci vlastne, pod, akú pomoc uh, uh, uh, myslíte. V tom spomínanom roku Rumunsko ešte nebolo v EÚ. Neviem presne, o čo e, hovoríte. Asi to boli prostriedky SAPART e, na modernizáciu poľnohospodárskeho sektoru v roku 2002 sme prostriedky v Rumunsku samozrejme použili, ale vtedy sme ešte neboli členskou krajinou. Možno by ste mohli sa vyjadriť trochu precíznejšie. O akých prostriedkoch hovoríte, o aký, aký nástroj, aká oblasť? To boli dve otázky. Jedna sa týkala súčasnosti, to bola tá dôležitejšia, k nej sa vrátim vo všeobecnejšej forme. A chcete dokončiť najprv svoje, svoje dve minúty? Mali ste totiž možnosť eh, hovoriť dve minúty, ale nevyužili ste ich. Budem pokračovať eh, všeobecnejšie eh, o, o probléme tohoto zákazu týkajúce sa klietkového chovu. V roku 2012 a Taliansko sú, veľ, Španielsko sú veľ, veľmi popredu. Ak bude tento zákaz pokračovať, tak tu bude množstvo dováž, dovážaných e, vajec z Ukrajiny a inakiaľ, Tam majú úplne iné spôsoby e, bezpečnosti zvierat. Toto je problém, ktorý čoskoro bude pred nami. Uvedomuje ste si to? Komisario. Dáva referís. Pán komisár. No, už asi hovoríte o nariadeniach Európskej únie pre e, tieto klietkové chovy modelačné opatrenia v tejto oblasti. Ide tu o bezpečnosť zviera, to sú e, komunitárne rozhodnutia na vykonávanie týchto noriem a všetci výrobcovia, aj výrobcovia v Veľkej Británii musia takéto e, ustanovenia dodržiavať. Pokiaľ viem, Používanie týchto ustanovení sa avizovalo už pred rokmi, bolo tu prechodné ustanovenie, ktoré beží, ktoré, ktoré môže platiť, nemusí pre výrobcov podľa ich rozhodnutia, rovnako v Rumunsku, ako aj v Spojenom kráľovstve. Investície do tejto oblasti e, dávajú možnosť e, výrobcom presadiť tieto normy, normy, ktoré boli dohodnuté na komunitárnej úrovni. Ora è il turno dell'onorevole Dodds, che però non... Slovo má uh, pre... poslanec uh, Dodds. A nie je tu, takže priamo hneď pán Michel Dantin. Vážený pán dezignovaný komisár, potvrdili ste vo vašich odpovediach písomne, že budúca stabilita európskeho poľnohospodárstva si vyžaduje zachovanie v rámci SPP bezpečnostné siete. Toto je váš termín prostredníctvom nových efektívnych nástrojov. E, celá poľnohospodárska kríza za posledných 10 rokov ukázala nevyhnutnosť mať e, regulačné nástroje výroby a na trhu. E, nová SPP sa ale orientuje smerom k väčšej administratívne orientovanej politike. Mohli by ste nám povedať niečo viac o týchto nových nástrojoch? A v tomto kontexte, ako vnímate nové, niektoré nové verejné nástroje, napríklad súkromná regulácia, e, systematické kontrakty so všetkými poľnohospodármi. Ak si myslíte, že toto by bolo zaujímavé alebo užitočné, tak podporíte takéto iniciatívy, aby doktrína komisie sa vyvinula ďalej dopredu a tieto e, nástroje e, doteraz skôr poškodzovali konkurenciu. Čiže k nástrojom e, riadenia, no, moderným nástrojom, tu by sa mali dosiahnuť také nástroje, aby sa neohrozilo fungovanie a modernizácia e, trhu. Je to špecifický sektor, nástroje ako napríklad E, garančný fond, ktorý by sa použil e, v prípadoch, že je tu veľká cenová fluktuácia, ktorá vážne ovplyvňuje príjem daného plnohospodára. Už sme začali uplatňovať tento nástroj pre oblasť ovocia a zeleniny. Podľa mňa by sme to mohli rozšíriť na iné sektory, čiže navrhnúť nástroje všeobecné, ktoré by sa dali prispôsobiť na rozličné sektory. Hovorili ste o kontraktualizácii, zazmluvňovaní. Áno, toto analizujeme pre mliekarenský sektor a tu, v prípade, že to bude fungovať, by sme to mohli prispôsobiť aj na iné sektory. Čiže stimulovať kapacitu rokovať zo strany polnospodárov v rámci filiál, ktorí by mohli priniesť e, prvky v zmluvách bez toho, aby sa nejak porušili pravidlá konkurencie ale som pripravený diskutovať v e, rámci komisie a implementovať e, nástroje, e, ktoré sú nástrojmi výnimky e, pre e, tento e, sektor potravín. Tie, e, cieľom e, nie je nechať trh, aby e, bol bez pravidiel, ale dosiahnuť to, aby na trhu bola dobrá rovnováha medzi dopytom a ponukou, čiže nástroje, ktoré nebránia fungu, trhu, e, trhu fungovať, ale ktoré mu umožnia fungovať lepšie. Čiže e, tento garančný fond, ktorý zaisťuje príjem polnohospodárov, potom kontraktualizácia, ďalšie nástroje. Nechcem e, o nich hovoriť teraz, pretože podľa mňa toto si vyžaduje lepšiu analýzu ale už máme určité nástroje, intervenčné nástroje z minulosti, ktoré by sa dali prispôsobiť a mohli by byť riešením priame platby. Toto je tiež spôsob zabezpečiť stabilitu v príjmoch poľnohospodárov. Pokiaľ ide o rovnováhu medzi dopytom a ponukou, tak kontraktualizácia by mohla byť riešením. V starých nástrojoch sme mali nariadenie o reguláciu výroby Hovorili ste, že vám záleží na kvalite produktov. Myslíte si, že je možné pre takýchto typ produktov zachovať regulačné nástroje, e, pretože kvalita nestačí na zaručenie e, ceny. Musíme sa tiež starať o objemy, ktoré sú umiestnené na troch. A neviem, či e, by sme mohli mať kvóty v, v niektorých Eh, možno len v niektorých eh, regiónoch Európskej únie. Tu je problém spojený s fungovaním trhu. Hovorili ste o signáloch kvality, o spomenutí pôvodu, geografickom vymedzení. V takomto prípade je potrebné hľadať najlepšie nástroje na zabezpečenie kontinuity a určitej rovnováhy na úrovni výroby, preto aby sme neoslabili daný produkt so špecifickou kvalitou na trhu podľa mňa by tu mohli byť aj iné e, prvky ako tie, ktoré sú len striktne prepojené na trh, ktoré by nám umožnili uvažovať týmto smerom. Ale ešte raz, nemyslím si, že by sme mohli mať ostrovy, vytvárať ostrovy, kde by bola veľmi e, úzká e, regulácia m, mm, na trhu. V poriadku. Slovo dávam pánovi Tabadžimu. Dala by sa e, prekonať rastúca volatilita trh na, na, e, cien na polnospodárskom trhu. Mohli by ste upresniť, aké nové formy e, verejnej regulácie, aké nové oblasti bezpečnosti by sa mali vytvoriť namiesto verejných intervencií, ktorý, od ktorých sme už upustili? Aký je váš plán? Ako prispiete k riešeniu otázky ktorá nie je vyriešená. Ide o predominanciu veľkých obchodných reťazcov v poľnohospodárstve. Je to problém, ktorý sa týka celej Európy, Rumúnska, Maďarska a skoro všetkých členských krajín. Prajem vám veľa šťastia. Ďakujem pekne, pán Tabadži. Pokiaľ ide o volatilitu, ďalšie nástroje, už som to spomenul predtým, je tu možnosť rozšírenia tohto existujúceho mechanizmu, už existuje pre ovoci a zeleninu. Mm, garančný fond, ktorý umožňuje zasiahnuť špecificky pre daný sektor v prípade, že je tu veľká volatilita cien e, a to má vplyv na príjmy. Toto by mohlo byť riešením ďalej som spomenul zazmluvňovanie a tu prepájam aj druhú otázku, pokiaľ ide o e, veľké obchodné reťazce. Tu by sa to dalo vyriešiť v rámci e, rokovaní o tom, ako je rozdelená pridaná hodnota v jednotlivých e, sektoroch. Niektoré špecifické sektory mám na mysli. E, hovorili sme a dalo by sa to použiť pre mliekarenský sektor, možno aj iné e, sektory, ale nehovorím o verejných intervenciách, pretože je potrebné, aby trh fungovať, aby tu bola rovnováha medzi ponukou a dopytom a e, pevné ceny teda tu nie sú možné, tie musia byť prispôsobené dopite a ponukom. Musí tu byť koordinácia a aby ak príjmeme e, opatrenia, ktoré umožnia plnospodárom, aby sa asociovali, aby mali silnejšiu rokovaciu pozíciu, toto by tiež mohlo byť riešením, pretože veľmi často je tu práve tento problém rovnováhy. Ak sa pozriete na posledné štúdie, e, a rozdelenie pridanie hodnoty, tak e, nevždy sú to veľké reťazce, ktoré majú najväčšiu maržu. Môžu to byť aj iní hráči a preto si myslím, že otázka musí byť riešená v rámci daného odvetvia. Ďakujem. Eh, Ďakujem, pán komisár. Slovo dávam pani Marian Arkin. Vo vašej prezentácii, pán komisár, ste povedali, že reformovaná SPP má zabezpečiť bezpečnú dodávku potravín a dobrý zárobok pre uh, eh, polnohospodárov. E, tie sú prepojené, pretože nebudeme mať tu mať bezpečnosť potravín, ak nebudú mať dobrý príjem práve títo polnospodári. A jeden z dopadov tohoto príjmu e, polnospodárov je dominancia zopár malých e, pred, malopredajcov na trhu, obchodných reťazcov a v Spojenom kráľovstve vytvoril sa nedávno orgán, ktorý by distribuoval určité pravidlá správania v obchode, etický kódex, ak chcete, a máme akoby aj ombudsmena pre potravinovú oblasť. Aký je váš názor na toto? Aké kroky by ste vy prijali na to, aby táto nerovnováha medzi veľkými predajcami a vý, tými primárnymi výrobcami, aby sa táto rovnováha znovu nastolila? Ako aj v Rumunsku, kde som bol ministrom polnohospodárstva, som podporoval výrobcov aj predajcov, aby rokovali a a vypracovali sme takýto guide, také, také, takéto pravidlá, aby, boli, e, aby bol teraz súbor pravidel, ale toto prepojenie medzi aktérmi v tej, tomto reťazci, už ako e, komisár môžem podporovať tieto diskusie Nemyslím si, že v tejto fáze komisia má, mala by intervenovať do vzťahov medzi výrobcami a predajcami. Uh, uh, Ale takýto, takýto kódex dobrého, dobrých postupov uh, by mohol byť uh, riešením, ale na to potrebujeme súhlas uh, oboch strán. Viac všeobecne, keby som mal hovoriť, ako som už povedal pánu Tabadžimu, tieto rokovania v rámci reťazca medzi viacerými eh, aktérmi by nám mohli dať viac eh, rieš, riešenia na to, aby sme lepšie regulovali eh, túto, tento reťazec. Ja ako komisár by som vás mohol len povzbudiť v takýchto diskusiách, pretože je to tiež aj otázka súvisejúca s, s, s rezortom hospodárskej súťaže. Ďalšia otázka Eh, ďakujem, eh, pán kandidát. Rozumiem vašim slovám. Dúfala som snad, že tá eh, vysoko postavená skupina ku konkurencie schopnosti by mohla zasiahnuť a pohnúť v túto otázku. Z vašich slov rozumiem tomu tak, že najlepšie, čo môžete urobiť, je povzbudovať aktérov, aby, aby pracovali určitým spôsobom. Vnímate však určitú možnosť, aby sa táto skupina využila na riešenie tohoto. Je to totiž skutočný problém, ktorý skresluje, skresluje ceny. Je tu naozaj nerovnováha medzi aktérmi. Pán komisár. V následujúcich mesiacoch budem tu v parlamente prezentovať výsledky e, diskusí tejto skupiny na vysokej úrovni a budem sa snažiť použiť všetky dobré výsledky týchto rokovaní s cieľom analyzovať možnosť na rozšírenie takejto diskusie aj na iné rezorty. Toto všetko v súčinnosti s mojimi kolegami z generálneho riaditeľstva pre hospodárskú súťaž. Je tu viacero sektorov, ktoré by sa mali zapojiť, aby sme E, tie od, e, odchýlky od pravidel riešili. Je to dôležité, pretože odkedy máme spoločný trh, máme aj spoločné pravidla. Som však pripravený analyzovať všetky možné riešenia, aby som túto otázku vyjasnil a aby som posilnil pozíciu výrobcov v, tejto, v, tejto, v tomto reťazci. Bene. Adesso ancora... V poriadku. Pán Bove. Oui, uh... Áno, k globálnejšej téme v porovnaní s diskusiou, ktorú sme mali na začiatku. Európske poľnohospodárstvo veľmi závislí od fosílnych palív. Máme 900 tisíc tón e, palív, ktoré sa využívajú každý rok v tomto sektore, čo predstavuje asi 2 tóny na obyvateľa v Európe. A teda e, sme zodpovední za 20 emisí CO2 v rámci únie, čiže polnohospodárske používanie týchto palív. SPP presadzuje takéto produktivistické modely výroby, vedie to k degradácii vody, pôdy, strate biodiverzity a k vyšším emisiách CO2 Čoraz viac kukurice je napríklad e, v, v silách, využíva sa na krmivo, ničí sa pôda a polnohospodári relokalizujú svoju výrobu bez toho, že by tu bola nejaká podpora vo verejný výskum, že by e, sa tu vyvíjalo polnohospodárstvo, kde by sa šetrila energia. Rád by som vedel, čo komisia urobí preto, aby sa podporili e, projekty, ktoré by boli odpovedou na klimatické oteplovanie. Pán komisár? Už som to povedal. Myslím, že otázky spojené s klimatickými zmenami, ochrana životného prostredia, to musí ísť ruka v ruke s rozvojom nášho poľnohospodárstva, pretože to je aj očakávanie spotrebiteľov a daňových poplatníkov. V druhom pilieri by sme mohli lepšie rozvíjať nástroje umožňujúce rozšíriť e, výsledky, ktoré sú výsledkom takýchto iniciatív jednotlivých regiónov. Myslím, že to, by, e, to e, pokrýva aj spoluprácu s mojou kolegyňou vo výskume, ako by mohol výskum byť aplikovaný, aby sme mohli mať nástroje, špecifické nástroje na podporu polnohospodárstva smerom k inováciám. Okrem toho si myslím, že myšlienka z lepšieho zhodnotenia miestneho polnohospodárstva na lokálnej úrovni, to by tiež mohlo byť riešením, pretože niekedy v niektorých regiónoch príliš zdôrazňujeme industrializáciu. Samozrejme, poľnohospodárstvo musí byť konkurencieschopné ale, a schopné vyrábať, ale v niektorých regiónoch e, podpora miestneho poľnohospodárstva je lepšie orientovaná na miestných spotrebiteľov. E, tie lokálne trhy sú súčasťou komunitárnych trhov, to treba mať na zreteli. A toto je tiež e, spôsob, ako stimulovať tento typ poľnohospodárstva, ktorý lepšie rešpektuje životné prostredie a tiež dosiahnuť rovnováhu e, v miestnych zdrojoch. E, Jose, E, ďalšia otázka, alebo e, nadväzná otázka, ide o príjmy polnohospodárov. Nepočul som e, ešte od vás slovo v súvislosti s tým, že v rámci politiky hospodárskej súťaže v Európe sa zakazuje distribúcia, ktorá je strátová, ako to, že v poľnohospodárstve či už ide o, o mliekarenskú produkciu, produkciu mesa, ovocie alebo zeleninu, e, sú tu pravidelné krízy v produkciách, ktoré vedú k stratám. Pred 60 rokmi, e, v roku 1944, Roosevelt povedal, že e, zakáže stratové produkcie v poľnohospodáre. Nie je to e, normálne, že polnospodár by mal sa venovať stratovej výrobe? Áno, ak je toto otázka, ktorá je citlivejšia, tak môžeme, mali by sme odlíšiť e, dve veci, že že obchodník nakupuje e, produkty za určitú cenu a za určitú cenu ich predáva. Pre poľnohospodára je toto otázka výroby. Môže predať stratovo, pretože kompenzuje e, to tým, čo vyrobil a predal so ziskom v inom momente. Myslím si, že tu musíme nájsť tiež nástroje na to, aby polnospodári neboli nútení e, predávať stratovo svoju produkciu, a, ale aj priama pomoc e, prichádza preto, aby sme im pomohli, aby polnospodári boli konkurencieschopní e, voči cene, ktorá sa ponúka. Neviem, aký, aká by tu bola marža pre komisára pre poľnohospodárstvo, aby zasiahol v takýchto e, nariadeniach, ale zistiť, odkiaľ e, pochádza tento problém straty, ako je to porovnateľné e, so situáciou veľkých reťazcov. Podľa mňa, že podstata vašej otázky je, to, aby e, polnohospodár e, nemusel e, vynakladať tieto prostriedky, aby, aby prežil. Pán Vojtechovský. pytanie. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán dezignovaný komisár, a som veľmi rád, že môžem položiť otázku komisárovi z nového členského štátu, lebo pro, máme mnohé problémy v členských štátoch. Týkajú sa aj diskriminácie pri poskytovanej pomoci. Predchádzajúci komisár navrhol nasledujúce riešenie. Po roku 2013 úroveň pomoci by fungovala tak, že boli by tam privilegované štáty na jednej strane, na druhej strane by tam boli diskriminované štáty. A tie diskriminované boli niektoré nové a niektoré staré členské štáty. Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Fínsko, Rakúsko. To sú štáty, ktoré sú nad priemerom a nie je žiadne odôvodnenie, prečo by eh, mali existovať naďalej také veľké rozdiely v rámci eh, procesu odpájania. Čo chcete spraviť na to, aby sa zmenila situácia, aby neboli diskriminované také, nebol diskriminovaný taký veľký počet štátov? Pán komisár? Eh, Vážený pán Vojčechovský, vy ste to vlastne už aj povedali, čo sa týka tých kritérií pre prerozdelenie priamej pomoci to je to, o čom musíme diskutovať. A síce ešte predtým, ako budeme sa zaoberať návrhmi na reformu SPP. Myslím si, že bude tu príležitosť spolu s Európskym parlamentom hľadať riešenia, ktoré zabezpečia vyššiu mieru vyváženosti. Tieto rozdiely z časti súvisia s tým, že existujú rozdielne podmienky pre polnospodárskú produkciu v rámci Európskej únie. Ale našim cieľom musí byť mať jasné, transparentné kritériá, ktoré budú zabraňovať takéto diskriminácie. Myslím si, že v najbližších mesiacoch, keď budeme diskutovať o budúcnosti SPP, určite spoločne nájdeme e, riešenia vytvoríme mechanizmy, ktoré sa budú upletňovať pre prerozdelenie a pre, pomoci, a kde sa odborajú historické kritéria. Ďakujem, pane komisáru, za tá odpoveď. E, myšle... Ďakujem pekne, pán komisár, za túto odpoveď. Myslím si, že má to dočinenie aj s rozpočtom, ale chcel by som zdôrazniť, že nejde tu o to, aby sme zobrali peniaze tým, ktorí majú viac a presunú to tým, ktorí majú menej. Skôr ide o to, aby viac dostali tí, ktorí majú málo. To znamená, že som veľmi rád, že som počul od vás, že obhajujete rozpočet SPP. Vy by ste mali bojovať za väčší rozpočet pre SPP, lebo po zmysle Lisabonskej zmluvy musíme sa viac integrovať v rámci Európskej únie, musíme mať viac peniaze na to, aby sme poskytovali takúto pomoc. Myslím si, že polnospodárstvo je jeden z našich hlavných cieľov. Teraz druhá otázka, ktorá sa týka GMO budete sa sadzovať za takú situáciu, aby, šet, aby každý členský štát na svojej vlastnej úrovni riešil legislatívne, či chcú pestovať GMO alebo nie. Ďakujem. Sigur, este, a fost o poziție prezentată deja e, de președintele Comisiei, de domnul... Takýto návrh už bol predložený pánom predsedom Komisie Barózom. A musím povedať, že ho podporujem. Opiera sa o princíp, že vedecké informácie a vedecké štúdie, ak poukážu na to, že neexistujú žiadne riziká pre spotrebiteľov ani pre životné prostredie pri takýchto typoch produktov, tak ak budú k dispozícii takéto štúdie, tak e, bolo by možné to riešiť tak, aby toto rozhodnutie sa presunulo na národnú úroveň. A to preto, lebo členské štáty majú rozdielne stanovisko, čo sa týka GMO. A musím povedať, že to je ale môj osobný názor. Lebo zodpovedný za túto oblasť je kolega, ktorý má na starosti zdravie a ochranu spotrebiteľa. Bene. Ora il turno dell'onorevole Messerschmidt. Tak, Slovo má pán Messerschmidt hvor der er udbredt politisk enighed om blandt alle partier, at uh, landbrugsstøtten... Ja som z Dánska, musím povedať, že tam sa všetky strany zhodli na tom, že pomoc, isté formy pomoci pomospodárom škodia trhom, škodia spotrebiteľom, preto uh, sme radi, že komisia pani Fischer po posledných rokoch išla touto cestou. predňa sme počuli, že váš kolega Levandovský zase povedal na druhej strane, že v najbližších 5 rokoch sa ale nebude postupovať takýmto smerom. Levandovský totiž hovoril o ukončení postupného znižovania pomoci. To znamená, že nie je to záujem mať zníženie, ale udržanie terajšej úrovne, prípadne zvýšenie. Moja otázka na vás. Vy ako komisár budete sa snažiť znižovať pomoc alebo súhlasíte s pánom Levandovským, že je nutné tento postup zmeniť? Komisár. Jo, no știu nici Marian Fischer-Böll fi avut... Neviem nič o tom, že by pani Fischer-Böll si dala taký cieľ, že by chcela znížiť e, subvencie. To, čo sa snažila vykonať, bolo vytvoriť určitú rovnováhu medzi obidvomi spôsobmi modulácie. Ide o prvý pilier, kde sú priama pomoc, je priama pomoc a druhý pilier, kde je vidiecký rozvoj. Bola tu určitá modulácia, aby sa posilnil druhý pilier a teda vidiecký rozvoj. Problém modulácie už nie je aktuálny, lebo v rámci SPP po roku 2013 budeme mať spolu členskými štátmi možnosť rozhodnúť, ktorý, ktorý, roz, ktorá časť rozpočtu ostane v pilieri 1 a čo sa presne do piliera 2. Ja som už ale povedal, že tieto subvencia priama pomoc musí zohrávať dôležitú úlohu pri stabilite príjmov. A to sa týka napríklad aj Dánska. Myslím si, že to je dôležitý mechanizmus, ktorý musíme zachovať. Musíme ale zároveň vyvážiť pilier číslo 1 a pilier číslo 2. A máme tu šancu vyvážiť to na novo v rámci najnovšej diskusie o SPP. V roku 2013 už nebudeme mať tú moduláciu a ako som spomínal, priama pomoc musí zohrávať dôležitú úlohu, to je spravila, ale musíme zabezpečiť minimálny príjem pre e, producentov a myslím si, že subvencie mali zostať. Deres er eventuelt kommende kommissærkollega Lewandowski var på sin váš prípadný nový kolega v komisii Levandovský sa vyslovil v tom zmysle, že agrárna pomoc musí byť ukončená. Respektíve hovoril, že by sa nemala ukončiť. Uvidíme, ako to bude, ale moja konkrétna otázka na vás. Ste za to, aby táto pomoc polnospodárom sa znižovala? To znamená, že aby po 5 rokov táto časť rozpočtu tvorila 40 v našom členskom štáte je množstvo ľudí, ktorí nie sú spokojení s tým, že obrovské peniaze sa vynakladajú na oblasť, kde by bolo lepšie, keby sme prestali so subvenciovaním. Bolo by to lepšie pre rozvíjajúce sa štáty a pre náš trh a pre našich občanov. Takže toto je moja otázka. Budete pôsobiť za znižovanie polnospodárskej pomoci z krátkodobého strednodobého alebo dlhodobého hľadiska. Ďakujem. No, Pán komisár. Komuna trebuje sa iba un um budžet konsistent. Spoločná polnospárska politika potrebuje koherentný rozpočet. Nie je tu v končnom dôsledku iba o peniaze, ktoré by dostávali iba pestovateľe. Ide tu o potraviny v Európskej únii. Ide tu o produkty, ktoré vytvárame nielen pre vnútorný trh, ale zabezpečujeme aj zamestnanosť a je to dôležité z hľadiska obchodných vzťahov. Už som spomenul, spomínal, že tento rozpočet je oprávnený. A to preto, lebo môžeme zabezpečiť produkciu pre Európu. A iba by som ešte chcel povedať, že nesmieme spraviť žiadnu chybu a nesmieme znížiť podporu produkcie alebo potom by tie náklady boli podstatne vyššie. A v tejto súvislosti si myslím, že vysoký rozpočet pre polnospodárstvo je oprávnený. Argumenty sú jasné. Musíme využiť reformu na to, aby sme to jasne a transparentne komunikovali. Aby sme vedeli, prečo je dôležité, aby sme z rozpočtu podporovali polnospodárstvo. Myslím si, že rozpočet pre SPP aj naďalej musí byť dobre vybavený. Samozrejme, musíme diskutovať a hľadať možnosti, ako to lepšie prozdeliť medzi pilier 1 alebo 2. Bene, eh, andiamo al quarto turno. Dostávame sa teraz k, k štvrtému kolu, pričom sme veľmi dobré aj s, pokiaľ ide o čas. Trochu času sme dokonca usporili a budeme mať potom čas aj na ďalších náhradníkov. Teraz pán Siekierský. E, stwierdził, že przeznaczamy duže sumy na WPR. Povedali ste, že výrazné zdroje e, e, smerujú do SPP. To je fakt. A európsky polnohospodári ešte stále nepocitujú, ktorá by, tú stabilitu, ktorá by to mala sprevádzať, túto skutočnosť. To je problém číslo jedna. Druhý problém je ten, vy ste spomenuli e, súčasné moderné trhové mechanizmy. Mohli by ste nám o nich povedať viac? Mali by sa viazať platby na oblasť, ktorá je použitá na polnohospodárske aktivity, alebo by mala byť viazaná na počet aktívnych, mali byť viazaná na počet aktívnych polnohospodárov. V množstve e, e, členských krajín máme malo, veľa malých, malých fariem, to je špecifická situácia týchto oblastí. Aké by boli teda podporné mechanizmy a nástroje, ktoré by ste rozvenuli na tento typ e, poľnohospodárskeho sektora? Ako by ste pod, podporili posilnenie týchto poľnohospodárov? Ako by ste uľahčili týmto krajinám procesy? Na sigur, poate că nu toți agricultorii uh, resimt stabilitatea. Nož možno nie všetci e, e, výrobcovia majú ten dojem, že takýto systém pomáha. Možno, že vo vašej členskej krajine máte tento dojem, v krajine, kde platby v budúcich rokoch budú narastať. Pre, pretože ste začali na nižšej úrovni, budete ešte stúpať, ale paralelne s tým tiež potrebujete úsilie na reštrukturalizáciu, modernizáciu polnospodárstva. Myslím si, že SPP aj naďalej e, bude takéto mechanizmy ponúkať. Pokiaľ ide o moderné trhové mechanizmy, už som to povedal. Nechcem tu ešte viac e, vstupovať do detailov, pretože tam potom ide o veľmi technické veci, ktoré e, treba vypracovať s odborníkmi. Pokiaľ ide ale o ten mechanizmus, určitý fond, ktorý bude e, garantovať príjmovú stabilitu výrobcom keď e, to výrobcov výrazne zasiahne, pri, prispôsobiť to e, daným danostiam. To by mohlo byť riešenie. Už som povedal, že som pripravený zaoberať sa rôznymi modalitami na rôzne e, zmluvné väzby v rámci jedného odvetvia. Aj toto by mohlo prispieť k stabilite nielen z cien, ale aj príjmov polnospodárov. Snáď ešte budú e, aj ďalšie e, návrhy riešenia, ale ja si myslím, že skutočnosť, že ich teraz formulujeme, tieto, tieto otázky, že tu premýšľame, už to je dobrý začiatok. Ak malým podnikom ešte. Finančare plățile directe la hectar vor fi uh, distribuite tak ako priame e, platby budú prerozdeľované na hektár, tak táto kategória v polnospodárstva bude v budúcnosti lepšie e, zohľadnená. Ale predovšetkým v druhom pilieri SPP môžeme e, kategórie polnospodárov vybaviť lepšími mechanizmami, ktoré budú lepšie prispôsobené ich potrebám. Pokiaľ ide o zamestnanosť, nuž, no Polnohospodárstvo tu výrazne prispieva k zachovaniu zamestnanosti a to treba aj naďalej zohľadňovať. Treba vytvárať konkrétne mechanizmy a vypracovať indikátory na ich meranie. Jednotlivé pracoviská komisie už pôvodne už skôr pracovali na zavedení takýchto indikátorov, ale doteraz tieto indikátory nedoskázali vedecky dostatočne identifikovať a aj e, vypracovať správne modality na vyhodnotenie tohoto aspektu. Hovorili ste o štrukturalizácii, reštrukturalizácii, modernizácii, to je všetko pravda, ale má to aj svoje náklady a musíme nájsť zdroje, ktoré sú potrebné. Po druhé potom, čo môžeme urobiť preto, aby sme priame platby a ich systém uniformizovali, zberúc do úvahy špecifické potreby tých farmárov, tých polnospodárov, ktorí, ktorých produkcia jednoducho sa nevypláca, keďže podmienky sú veľmi zložité. A potom ešte, ako vnímate možnosť poskytovania podpory špecializovanej výrobe, napríklad e, tabaku. To je typické pre malé farmy, napríklad v Grécku, v Polsku a v iných krajinách. Pán komisár. Nuž, e, pra, priame platby, tie sa poskytujú na základe kritérií, ktoré budúcim e, pilierom SPP vypracovávame. Potvrdia iba trend smerom k väčšej vyváženosti a spravodlivosti. To je môj záujem a moja priorita, tak som to formuloval a podľa mňa je to osobitne dôležité, aby e, bola táto adaptácia v prvom pilieri. A dúfam, že aj týmto sa zohľadnia tí polnospodári, o ktorých ste hovorili vy, aby aj k ním sme sa správali spravodlivo. No a tam potom, kde určité výrobky sa nevyplácajú, tak tu je pre ne druhý pilier. A tu sú potom aj opatrenia na podporu investícií, na modernizáciu. Čo by teda mohli využiť výrobcovia, aby sa lepšie orientovali na trh? Treba samozrejme tiež potreby trhu a dopyt trhu e, výrazne zohľadní. No a pokiaľ ide o tabak, viete, že e, už pred niekoľkými rokmi sa diskutovalo o reforme, e, bola potvrdená a, a ten manevrovací priestor na priamu pomoc dochádzali výrobcovia sa dohodnúť aj na prechodných opatreniach pre tento sektor. Tak a teraz e, je na, e, na rade pán Tarabela. Rezignovaný komisár roku 2009 som bol veľmi smutný, ako mnohí ďalší mliekári, ktorí museli vyhodiť svoju výrobu, pretože nebolo im to zaplatené. A to je kvôli deregulácie trhu, o ktorej sme už hovorili. Bol som smutný preto, lebo sa hovorilo o budúcej regulácie, to je dobrá vec, ale nehovorí sa o tom, moderná regularizácia, zazmluvnenie a obraciame sa chrbtom jedinej efektívnej opatrení, jednému efektívnemu opatreniu členské krajiny. Vydula komisia tiež e, a síce ide o kvóty, ktorými sme regulovali trh 20 rokov a ktoré sa skončia v roku 2015. Rád by som vedel, pán komisár, e, v očakávaní týchto nových pravidiel, či otáčate sa chrbtom definitívne kvo- smerom ku kvótam, alebo sa posnažíte e, presvedčiť kolegov, aby sa ešte použil, hovorím o e, cukre napríklad, a tiež o oddelenej pomoci, hovorili ste o rovnováhe. Uh, Eh, upustíte v budúcnosti oddelnej pomoci, ktorá umožňuje členským krajinám, aby pomáhali najviac s eh, nevyhodeným zónam. Pokiaľ ide o mliekarenské kvóty, tak ja eh, sa tomu neobraciam chrbtom. Je to diskusia s členskými krajinami v ráde a prijalo sa rozhodnutie. Myslím, že um, revízia takéhoto nástroja eh, by mohla destabilizovať aj eh, farmárov samotných. Prijali sme rozhodnutie, určité smerovanie a myslím si, že riešením nie je eh, obraca sa naspäť, pozerať do minulosti, ale nájsť nástroje, ktorými eliminácia kvot, ktorá otvára príležitosti pre niektorých uh, chovateľov a aby toto nemalo vplyv na špecifické regióny, kde sú špecifické problémy. Pre tieto špecifické problematické regióny, hlavne mliekarenstvo, musíme nájsť e, e, primerané nástroje a ja sa budem o to snažiť. Nemyslím si, že v podmienkach, v ktorých otvárame e, európsky trh čoraz viac, zachovanie kvót je riešením pretože kvóty e, reagujú možno na problém e, variácií e, v ponuky, ale neriešia problém v dopite. A to je situácia, v ktorej sme sa nedávno ocitli so znížením dopyt. Aj so zachovaním kvót by sme toto nevyriešili. Preto si myslím, že kvóty nie sú primeraným nástrojom, ale nebráni nám to nájsť si nástroje, ktoré by umožnili pre mliekarenstvo nás určitú stabilitu, hlavne v tých znevýhodnených regiónoch, regiónoch a v zónach, ktoré vo veľkej miere závisia od výroby mlieka. Takže a v rámci health checku sme už e, sa pokúsili nájsť e, riešenia v súvislosti s článkom 68, ktorý nám umožňuje vystúpiť špecifickým spôsobom, ale tieto špecifické e, prvky musíme nájsť aj do budúcnosti, pretože chápem tú nevyhnutnosť primeraných riešení pre určité typy regiónu, ale nemyslím si, že by sme sa mali vrácať ku kvótam. Ďakujem pekne, pán komisár. Hovorili ste po mlieku o cukri. E, VTO prešlo k zmenám pred niekoľkými rokmi a dnes e, výroba bola následne e, prebytočná, asi 700 tisíc tón v Európe, ale VTO nám umožňuje vyvážať 1 300 tisíc tón a svetový trh spotrebuje 7 miliónov tón je deficitný. Svetové ceny narastajú asi 500 e, eur, 404 v Európe. Mohli by sme vyvážať bez akýchkoľvek intervencií, e, verejných intervencií. E, a teraz sa nám v tom bráni. Toto je ďalšie nefungovanie trhu. Hovorili ste o ňom aj na úvod. Je to nedostatok, chyba trhu a ak budete skutočne komisárov 27. januára ráno. Chcete vystúpiť? Chcete intervenovať? A ak áno, tak ako? Akým spôsobom? Ako? E, tak uvidíme, aká bude, aký bude náš manevrovací priestor, čo sa rozhodne e, v rade, e, ak to rada umožní a aké budú príležitosti na svetových trhoch, aké e, budú manevrovacie možnosti ale e, od 27. januára, ak budem potvrdený vo svojej funkcii, tak sľubujem, že e, na ňu odpoviem. Podľa mňa si to závisí, si to vyžaduje hĺbkovejšiu alebo hĺbšiu analýzu. E, musíme sa držať toho, čo máme a takisto medzinárodných dohôd. Momentálne nemôžem povedať viac, pretože tieto podrobnosti ešte nepoznám. poriadku. Teraz pani Köstinger. Pán Čolios, vy ste povedali, že tie regióny, ktoré sú prirodzene znevýhodnené, ako napríklad horské regióny, tak oni naďalej budú podporované v rámci druhého pilieru SPP. Vedeli by ste v tejto súvislosti garantovať dostatočné finančné zabezpečenie a ako chcete vo všeobecnosti zastupovať finančné zájmy plnohospodárstva na úrovni komisie. Mňa by zaujímalo, čo sa týka horských regiónov, či by ste chceli pokračovať v práci, ktorá sa vedela posledných rokoch, alebo či pôjdete aj novou cestou. Ďakujem. Bene, komisár. Komisár. Dacă pilonul 2 are o finanțare suficientă, așa cum... Keď e, dru- pilier, druhý pilier bude vybavený dostatočným objemom financií, tak samozrejme pri najvyššej diskusii o SPP po 2013, čo bude v najbližších mesiacoch, v najbližších rokoch. Budeme tam mať teda možnosť stanoviť si ctižedostivé ciele. To sa bude týkať tak prvého, ako aj druhého piliera. A potom budeme diskutovať o tom, ako prerozdelíme rozpočtové prostriedky. Pri diskusii o budúč- budúcnosti SPP nemusíme dodržiavať nejaké maxima pre rozpočty pre prvý a druhý pilier. Tam, budú, tam bude nová situácia, tam budú priame platby a financovanie nových cížadostivých cieľov z druhého piliera. A to sa bude musieť vyvážiť. Samozrejme, preto bude dôležité konzultovať, diskutovať s Európskym parlamentom. Dôležité je, že máme teraz túto novú možnosť spraviť toto nové prerozdelenie a môžete si byť istá, že v rámci kolégia komisie, ako som už dnes povedal, použijem všetky argumenty na to, aby kolegovia pochopili, prečo je dôležité mať naďalej spoločnú polnospodárskú politiku a prečo chcem mať dobre pripravenú politiku, dobre pripravenú, dobre vybavenú pre všetkým finančnými prostriedkami. A videli sme, a aké sú argumenty, ktoré, ktoré hovoria v prospech toho. Videli sme, aká bola trhová situácia, aká, aké boli, aká bola volatilita pri cenách. Vieme, že na medzinárodnej úrovni vznikajú problémy, ale my máme k dispozícii dobré argumenty, aby sme požadovali dostatočné finančné zabezpečenie a môžete si byť istá, že je to zodpovednosť, ktorej som si veľmi vedomý. Čo sa týka horských regiónov a znevýhodnených regiónov, áno, musíme sa nimi špecificky zaoberať. A to nie len preto, aby sme za, každý, za každú cenu tam chceli udržať polnohospodárstvo, ale ide o to, aby sme lepšie zhodnotili tú špecifickú formu produkcie, ktorá pochádza z týchto regiónov. A samozrejme, tým sa budem zaoberať aj veľmi detailne. Ďakujem. Um... Nech sa páči, Elizabet. Myslím si, že doteraz ste veľmi dobre poukázali na to, že ste si vedomí, aké výzvy sú pred nami v budúcnosti v oblasti SPP a k tomu vám chcem pogratulovať. Zároveň nesmieme zabudnúť, že základom polnospodárskej politiky je samotná krajina. Je to povolanie, kde e, pracujúci starnú. Chcete, viete si predstaviť, ako by ste proti tomu bojovali a vedeli by ste si predstaviť, aké perspektívy ste ponúkli mladým polnospodárom? Pán komisár. Vedeți, este unul din motivele pentru care am spus... Áno, to je jeden z dôvodov, prečo som povedal, že politika v oblasti vidieckého rozvoja musí zostať v rámci spoločnej polnospodárskej politiky, lebo iba tam môžeme nájsť spoločné riešenia pre tých, ktorí bývajú eh, na vidieku a chcú tam aj pracovať. To sú teda aj polnospodári. Myslím si, že je to veľmi úzko vzájomne prepojené. Môžeme rozvíjať vidiecké hospodárstvo spolu s polnohospodárstvom. Ak bude dobre fungovať polnohospodárstvo, samozrejme aj e, polnohospodári budú ochotnejší tam zostať a tú činnosť vykonávať. Čo sa týka podpory mladých polnospodárov, to je dôležité, lebo vieme, že aký tam máme demografický problém, ten je jasný. A potom, čo sa týka priamej pomoci a podpory pri pri príjmoch. Áno, to je dôležité pre mladých ľudí, aby mali určitú istotu, aby mohli investovať a modernizovať svoje podniky. Som si to vedomý, je to problém, ktorý častokrát vidím aj v Rumunsku a veľmi dobre chápem, prečo stabilita a predvídateľnosť je skutočne dôležitá pre plánovanie. Tá skutočnosť, že tu máme ten prvý pilier, ktorý ponúka takéto možnosti, a myslím si, že aj pán Stefan de Lefol veľmi dobre chápe, čo chcem povedať, Áno, máme tu tento pilier a máme tu platby na to, aby sme zabezpečili stabilitu a predvydateľnosť. Pérez, grazie, komisario. Gracias. Teraz pán Garcia Pérez. Ďakujem pekne. Pani Garcia Pérez, vážený pán predseda, pán komisár. Ja som opakovane počula, že ste vraveli, že polnohospodárstvo musí byť vybavené dostatkom prostriedkov, preto som veľmi rada, že ste to spomenuli, áno, to cením, ale samozrejme potrebujeme aj iné nástroje, aby sme e, zodpovedali tým výzvami, ktoré sú pred nami v oblasti polnohospodárstva. Týka sa to napríklad aj sektoru doby, chova, chovu dobytka. Dva sektory, spracovateľský priemysel a predaj, tam sú tie veci sústredené. Keď producenti a pestovateľ, chovateľ dobytka sa, sna, sa snažia dohodnúť na cenách, tak narazia na pravidlo hospodárskej súťaže, ktoré to zakazujú. Mne by zaujímalo, či ste ochotní pravidla pre hospodárskú súťaž revidovať v tom zmysle, aby existovala určitá rovnováha pri rokovacích kapacitách, tak aby producenti mali väčšiu moc v rámci tohoto siete Da, cred că am încercat să dau cât mai multe elemente privind modul în care o... Myslím si, že už som poukázal na to, akým spôsobom by som chcel postupovať v oblasti polnospodárstva. Za hospodárskú súťaž je zodpovedný iný komisár a vy túto osobu určite veľmi dobre poznáte. Dôležité bude, aby sme my úzko spolupracovali a takto môžeme vypracovať argumenty pre agrárny sektor a sektor potravinárstva. Takto môžeme reformovať sektor. Nie, že by trh nefungoval dobre, to nie, ale ide o to, aby sme prerozdelili pridanú hodnotu e, vyváženejším spôsobom. A samozrejme, to je možné riešiť viacerými spôsobmi. Je možné sa zamerať na rokovania, ktoré presiahujú viaceré hospodárske odvetvia a možno posilniť tieto rokovania a môžeme zabezpečiť aj určité výnimky v tejto oblasti. Takéto výnimky mohli zabezpečiť lepšie preozdelenie pridanej hodnoty bez toho, že bol znevýhodnený nejaký aktér alebo zvýhodnený nejaký aktér. A ak je toto možné, samozrejme som ochotný kolegovať, diskutovať s kolegom, ktorý bude zodpovedný za hospodárskú súťaž, o tom, ako upraviť tieto pravidlá, ale samozrejme sú tam určité normy, ktoré sme schválili spoločne preto, aby vnútorný trh druhé fungoval, ale samozrejme na druhej strane potrebujeme určitú úpravu, tak ako sa to udialo aj v iných sektoroch, napríklad v oblasti ovocinárstva a zeleniárstva, kde je možné zabezpečiť lepšie fungovanie trhu a to sú argumenty, ktoré by som chcel podporať v rámci diskusie. Pani Garcia Perez, doplňujúca otázka? Aha, nie. A tým pádom ďalší rečník, pán Mato. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, povedali ste, že treba zaručiť príjmy polnospodárov. Ja plne súhlasím, ale viete, že časy sú pre polnospodárov ťažké, hlavne v ultraperiférnych regiónoch. Polnospodárstvo také základné, tí malí polnohospodári v tých vzdialených regiónoch sú vážne ohrození. Aké sú nástroje potrebné podľa vás preto, aby toto, táto polnohospodárska výroba prežila pretože tieto regióny majú špecifické problémy. Nezabúdajme tiež na e, problém banánov, ktorý je tiež spojený s týmito ultraperiférnymi regiónmi. Minulý rok e, sme prešli na výšku 114 eur, pokiaľ ide o clá a dane. A viete, že toto e, poškodí príjmy poľnohospodárov. Možno, že takýto, takéto poľnohospodárstvo e, zmizne. E, máte v úmysle urobiť niečo preto, aby sme mohli čeliť týmto negatívnym e, dohodám v súvislosti s banánmi? Pokiaľ ide o, o ultraperiférne regióny, viete, že existuje program POSEI, ktorý je určený pre tieto regiónmi a v nasledujúcom období by sme na základe hodnotiacej správy o situácii e, vychádzať e, alebo pracovať s týmito programami. Ja sa pokúsim o nájdenie riešenia v rámci možností, pretože poľnohospodárstvo v týchto regiónoch sa musí zachovať. Pokiaľ ide o banány, určite budete so mnou súhlasiť, že dohoda je pre Európsku úniu dobrá. Uh, Eh, keďže už dlhé roky tu boli konflikty na túto tému a táto dohoda nám umožní a to vrátane našich rokovaní, multilaterálnych rokovaní na úrovni VTO. Existujú už eh, kompenzácie a ja o nich viem, vy zrejme tiež. Existuje kompenzačný systém pre producentov banánov. Uh, systém, ktorý je už naplánovaný a hovorili sme o programe Pozej. Uvidíme, aké, eh, aký priestor eh, tu bude pre prípadné zmeny a prispôsobenia sa a či je toto oprávnené a zvôdniteľné. Eh, nadväzná otázka. Pán komisár, táto dohoda je určite dobrá pre Európsku úniu, ale nie pre európskych výrobcov. Ja nesúhlasím s vami. Ak tu teda nebudú kompenzácie. Chcem, aby ste sa jasne zaviazali, že pokiaľ ide o spôsob ochrany e, výrobcov v budúcnosti, hlavne v tejto oblasti, pretože nezabudneme na hospodárske, sociálne a environmentálne dopady e, vyplývajúce z straty tohto druhu poľnohospodárstva. Netýka sa to iba Kanárskych ostrovov, ale aj iných regiónov, ktoré sú ultraperiférne. Takže rád by som bol, keby ste zaručili príjmy týchto poľnohospodárov. Toto musí urobiť, sa musí urobiť, závisí to od vás. Určite tu boli kompenzácie v rámci AKT, ale a ešte niektoré krajiny Latinskej Ameriky, ale príjmy poľnohospodárov v spoločenstve nie sú zaručené a o to menej ešte, pokiaľ ide o výrobcov banánov. Ak sa nemýlim, pre komunitárnych výrobcov sú tiež e, vymedzené e, sumy, ktoré sú už schválené. Ide o viac ako 200 miliónov eur ročne v rámci programu POZEI. Ako som už povedal, poznám problémy, ktoré, by sa, ktoré sa môžu vyskytnúť a na základe správy, ktorá sa bude prezentuje, budeme diskutovať o budúcnosti programu POZEI ja som pripravený pre určité zmeny, ale nemám, nemôžem vám poskytnúť konkrétne čísla, pretože musíme si najskôr vypočuť e, argumenty a výsledky analýz, ale som si vedomý tohto problému. Viem, že sú tu veľké objemy určené už pre tieto krajiny a musíme sa pozrieť, aký priestor na manevrovanie budeme mať v budúcnosti a či je toto zdôvodniteľné. E, ďakujem, pán komisár. Teraz dávam slovo pani Uhrik. Ďakujem. Vítajte, vážený pán kandidát. Mnohé otázky ste nám už zodpovedali a keď ste takto ako ja na konci zoznamu rečníkov, ťažko sa nachádzajú nové témy. Výroba e, verejných e, statkov, to je niečo, čo sa často uvádza ako dôvod, prečo chceme udržať SPP popri výrobe potravín, Polnohospodárstvo má aj ďalšie dôležité úlohy pre spoločenské blaho, napríklad zachovanie a udržovanie kultúrnej krajiny, zachovanie kult, e, biodiverzity, zabezpečenie kvality vody a pôdy. Toto treba aj odmeňovať zodpovedajúcim spôsobom, aby mali polnohospodári stimul v e, zmysle všeobecného blaha tieto statky zachovávať. Ako chcete zabezpečiť, aby poľnohospodári aj naďalej boli ochotní túto úlohu preberať, e, zastávať a ako si predstavujete odmeňovanie týchto, e, e, týchto služieb zo strany poľnohospodárov? Ďakujem, pani Rodust. Je veľmi ťažké vynachádzať nové otázky a pre mňa je aj ťažké nachádzať nové odpovede, ale e, teším sa, že ste mi vyšli v ústrety, pretože naozaj je tomu tak, že sme o verejných statkoch ešte veľmi nehovorili, hoci viem, že je to dôležitá súčasť SPP popri výrobe potravín a treba ju aj podporovať. Teší ma, že vidím, že väčšina členských krajín vyčlenila vysoké čiastky eh, na ochranu životného prostredia v rámci druhého piliera SPP a naozaj si myslím, že aj tam, že tam je aj miesto, kde by sme mali nájsť nové podporné mechanizmy na to, aby sme tieto eh, ekologické to eh, hodnoty zachovávali. Sú tu podmienky cross-compliance, krížového plnenia, práve v druhom pilieri môžeme podporovať inovácie a, a tie oblasti, ktoré prinášajú nové návrhy, nové myšlienky k ochrane e, mno, e, biodiverzity, ochrane krajiny. Tieto prvky aj naďalej budú zohrávať dôležitú úlohu v druhom pilieri aj pre mňa a tiež e, budeme svojim dielom prispievať k boju E, proti klimatickým zmenám. Sú tu výzvy, ktoré súvisia s touto oblasťou. Mnohé inovatívne myšlienky tu existujú, hovoril o nich Josef Bové. Takéto inovácie treba podporovať a podľa našich e, modalít a našimi prostriedkami sa to snažíme čo najviac riešiť. Podľa mňa teda druhý pilier. Ďakujem za túto odpoveď. Bolo mi jasné, že musíme premyšľať o druhom pilieri, ale keď som vás správne počúvala tých, tie posledné dve hodiny, tak e, samozrejme, že v druhom pilieri treba pracovať naozaj mnohé a pýtam sa, že pri 11% našeho rozpočtu, ako to máme zvládnuť. A moja otázka, budete sa zasadzovať za to, aby e, rozpočet v druhom pilieri bol posilnený? Sigur, cred că atunci când am spus că uh, trebuie să avem... Už som to povedal, že potrebujeme rozpočet, ktorý bude mať ten ambiciózny cieľ, bude mu zodpovedať. A je samozrejme, že budem podporovať rozpočet, ktorý bude mať takýto ambiciózny cieľ. No a na to treba hovoriť s členskými krajinami aj s parlamentom a spoločne určite nájdeme rovnováhu, medzi možnosťami, ktoré nám politicky sú k dispozícii alebo k strane rozpočtu. A samozrejme, že je tam mnoho prvkov v druhom pilieri. Pentru uh, eh, politika agricola consistent și sper... Vysoký rozpočet pre polnohospodárstvo je naďalej oprávnený a určite budeme môcť presvedčiť členské krajiny a ďalších kolegov o tom, že tu potrebujeme konzistentný rozpočet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 Nous avons déjà une traduction. <laughs> Teraz tlmočenie. OK. Nech sa páči, môžem hovoriť e, vo svojej materčine, alebo prejdem na francúzštinu. Ďakujem pekne, pán komisár. Vaše myšlienky o lepšom rozdelení a vyváženejšie rozdelenie priamých platieb medzi členské krajiny a financovanie regiónov e, sú veľmi pozitívne. Hovorili ste o vašej predstave ohľadom štruktúr e, vaše myšlienky smerujúce touto cestou. Mohli by ste nám povedať, aký je váš časový harmonogram a či máte prostriedky na e, rozdelenie fondov e, objektívnym spôsobom. Myslíte si, že v niektorých e, oblastiach alebo pre niektoré výrobky by sme mohli zachovať staré systémy pomoci, ako napríklad pomoc výrobcom padaku, pokiaľ ide o citlivé produkty. Ďakujem. tomu časovému rozpisu e, mám nasledovný zámer. Bude verejná konzultácia. Už som to naznačil. Tie myšlienky nechcem e, dovršiť do úplného detailu. Treba počkať na konzultácie. Mám samozrejme základné štruktúry, ale tie konzultácie a aj spolupráca s parlamentom a s členskými krajinami je mi dôležitá. A preto konzultácie teraz začnú a v kolegiu sa chcem zastavi, zastávať alebo bojovať za to, aby sme do konca roka mali oznámenie, v ktorom potom bude, budú základné tie črty e, SPP po 2013 a potom do konca roka budú aj návrhy zák- zákonov. Tento harmonogram samozrejme závisí aj od formy finančných výhľadov, lebo ako som už bola povedal, bol povedal, Eh, je dôležitá tá korelácia medzi cieľmi a k tomu prináležiacemu finančnému vybaveniu. A práve s touto výhradou chcem ísť eh, k tomu časovému rámcu. Vy ako poslanci to určite pochopíte. Čo skoro bude vypracovaná správa Európskeho parlamentu k vízii SPP po 2013. Aj tu budeme mať ešte možnosť vymieniť si názory. Eh, viem, E, že je tu medzi vami aj spravodajca, ak sa nemýlim. No a k objektívnemu prerozdeleniu a k e, citlivým produktom, e, ako som už povedal, tabaková reforma bola už do, dovršená a v členských krajinách treba podporiť tento sektor Ținem cont și să fim coerenți și cu așteptările contribuabilului european vis-a-vis de acest uh, produs. Koherencia musí byť zohľadnená, pretože spotrebiteľ musí definovať svoje očakávania. Určite rozumiete, uh, čo uh, tým myslím. Členské krajiny majú teda manevrovací priestor vyhradiť na tento sektor osobitnú pomoc. Ďalšia otázka, nech sa páči. Chcela by som položiť ešte jednu otázku. Vo svojom úvode ste zdôraznili diferenciáciu rozličných regiónov a SPP v budúcnosti by mala umožniť takúto diferenciáciu. Dnes ale niektoré členské krajiny e, v majú veľmi vysokú cenu výroby, čo je spojené s klimatickými podmienkami. Aby sme mali lepšiu výrobu, ako by sme mohli e, vziať do úvahy špecifika napríklad na severe v rozpočte 2013 a potom. A ako vidíte na jednej strane, alebo ako by sme mohli nájsť riešenia špecifických problémov pre niektoré regióny v Európe a zároveň zaručiť e, dodržiavanie záujmov všetkých, keďže budete komisárom všetkých poľnospodárov. Nuž, medzi regiónmi existujú rozdiely a to sa zohľadní aj v e, terajšej situácii sa to už zohľadňuje. Minimálne určité konkrétne opatrenia to tak robia e, v oblasti rozvoja vidieka práve takéto osobitné regióny sa tu zohľadňujú. Už som povedal, že treba dosiahnuť vyváženosť a spravodlivejšie prerozdelenie pri priamej pomoci a to som povedal aj e, pamätajúc na skutočnosť, že určité regióny mu, musia zohľadniť osobitné kritéria. Viem, že musia vykazovať špeciálne e, e, vlastnosti, tam, kde sa to týka produktivity, e, kde, to, e, kde dopadajú ťažko na túto oblasť e, klimatické podmienky. Keď teda nové kritéria pre, pre priame platby vypl, vy, vypracujeme, budeme práve toto zohľadňovať práve v osobitných nástrojoch politiky pre rozvoj vidieka. Aj tu sú teda možnosti zohľadniť takéto osobitnosti. Dančila, prego. E, pani poslankyňa Dančila. Ďakujem, pán predseda. Aké osobitné opatrenia pripravujete, aby sa preklenula priepasť medzi starými a novými členskými krajinami? Aby sa uzavrela táto priepasť, aby bola vybudovaná konkurencieschopná forma polnohospodárstva, ktorá sa presadí na európskom trhu, ktorá ale súčasne zabráni odlivu e, obyvateľstva e, z odľahlých poľnohospodárskych oblastí, aby sme mali dobrý demografický vývoj. Vážená pani kolegyňa, myslím si, že v čase po roku 2013 e, budeme mať k dispozícii nové kritéria, pomocou ktorých priamu pomoc budeme môcť rozdeliť na novo a tu by sme mohli zohľadiť aj to, čo ste povedali. Nové členské krajiny, aj v Rumunsku je to tak, sú ešte vo fáze, kedy sa e, subvencie zvyšujú, ale v priebehu tohoto roka a budúceho roka budeme v stave tento problém vyriešiť novými kritériami na prerozdeľovanie priamej pomoci, aby obyvateľstvo z e, e, vidieckej oblasti nesmerovalo do miest. Na to máme podporné programy na rozvoj vidieka a tu Rumensko, Rumunsko e, investuje vysoké sumy a aj tu sú špecifické nástroje na boj proti týmto javom. Budú potom spravodlivejšie kritériá na prerozdelenie pomoci historické kritéria sa zrušia, tie novým členským krajinám nepomáhali, nemali e, referenčné dáta z minulosti, ale na národnej úrovni treba nájsť podľa mňa dobrú rovnováhu medzi týmito priamými platbami, ale tiež možnosťami reštrukturalizácie a modernizácie vidieckej e, oblasti. A teraz e, Keďže pani Dančila nemá doplňujúcu otázku, je tu hneď pán Gladfelder. Ďakujem pekne. Takto na záver je zložité prísť novými otázkami, lebo mnohé otázky boli položené a mnoha z nich bola relevantná. Samozrejme, budem musieť posúľať, zos, eh, hodnotiť vaše otázky. Veľmi sa mi páčilo to, ako ste vraveli o zosúladení hodnot SPP, kde ste vraveli, že by sa mala SPP renacionalizovať a že ste vraveli, že spravíte Všetko preto, aby ste chránili európskych farmárov voči tretím štátom. A to má byť spojené aj s podmienkami, ktoré budú veľmi prísne v oblasti ochrany zvierat a životného prostredia. Aké opatrenia by ste prijali tej súvislosti, aby ste mali také, aby ste podnetili úspory, e, v energetické úspory v oblasti polnospodárstva, aby sa znižovali emisie CO2? Da, e, deci măsuri de investiții pentru e, economia de energie. Čo sa týka investičných opatrení pre energetické úspory, áno, to ste mysleli. Modernizácia polnospodárských technológií, to je tá cesta, ako by sme to mali dosiahnuť. To môže byť riešené národnými plánmi pre rozvoj vidieka, ako aj prostredníctvom prostriedkov v rámci druhého piliera. To znamená, že na jednej strane tu máme možnosť podporovať nové technológie. Aj s výhľadom na úspory energií. Potom sú tu aj výskumné programy, ktoré sa zameriavajú na nové technológie a už som povedal, že budem chcieť úzko spolupracovať s generálnym riaditeľstvom pre výskum v rámci Európskej komisie, takto môžeme vypracovať možnosti, ako zabezpečiť transfer technológií, ako priviesť tieto technológie na trh, aby ich naši pomospodári mohli využívať. Myslím si, že dôležité eh, bude podporovať aj verejné statky, úspory energii a znižovanie emisí CO2. To, je tiež, to sú tiež takéto verejné statky, preto by sme mali podporovať pre všetkým nové návrhy a nové myšlienky. Možno, že tu ešte nie je žiadny mechanizmus v rámci spoločenstva, alebo existujú rozličné situácie a trendy na lokálnej úrovni a preto musíme zabezpečiť to, aby polnohospodári e, využívali na lokálnej regionálnej úrovni tieto technológie musíme posilniť konkurencieschopnosť a dôležité budú podporné opatrenia. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Čo sa týka druhého piliera SPP, tak e, tam sú možné aj také ciele, ktoré sú relevantné pre energetické úspory. Napríklad v našom štáte, v Maďarsku, je to ale tak, že z druhého piliera nemôžeme e, použiť ani 1 euro na znižovanie emisí CO2. To znamená, že bolo by dobré priviesť členské štáty k tomu, aby sa zavedli takéto programy. Podľa mňa by sme mali venovať pozornosť aj novým e, nariadeniam, alebo niektoré komplikujú život polnohospodárov, ako sú napríklad opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia alebo pravidlá pre chov zvierat. Toto môže ešte zhoršovať energetickú účinnosť polnospodárstva a mohlo by to znamenať spotrebu energie na jednotku v rámci polnospodárstva, mohlo by to zvyšovať aj emisie. Ako by si chceli postupovať v tejto oblasti? Legat de uh, accesibilitatea pilonului 2. Čo sa týka prístupu k prostriedkom z druhého piliera, tak e, situácia vyzerá tak, že členské štáty si môžu stanoviť rozličné priority. Je tam určitá tá voľnosť na regionálnej a národnej úrovni. Čo sa týka obdobia po roku 2013, chceli by sme zabezpečiť, aby v nariadení boli také konkrétnejšie podmienky, alebo to je vlastne hlavnou súčasťou spoločnej polnospodárskej politiky a tento cieľ znižovania emisí CO2, to je cieľom spoločnej európskej politiky. Musíme tu mať menší roz, rozpor medzi ochranou zvierat a ochranou životného prostredia a musíme to mať vyvážené. Máme tu určité normy, na ktorých sme sa dohodli pre polnospodárstvo a pre spôsob eh, výroby. To znamená, že v rámci diskusí <clears throat> musíme vytvoriť rovnováhu. Bude sa to týkať aj spotreby energii. Tieto hodnoty, ktoré sa týkajú ale chovu zviera, to je to, čo by sme si mali ponechať, lebo podľa môjho názoru je to dôležitá priorita. A myslím si, že asi s tým budete súhlasiť. Giovanni Lavia. Te, Giovanni. Pán Giovanni Lavia. Ďakujem pekne, pán predseda vážený pán dezignovaný komisár. Najprv by som sa vám chcel poďakovať za všetko, čo ste nám dnes povedali. Myslím si, že ste nám poskytli informácie, ktoré sú určite dôležité pre všetkých členov nášho výboru. Chcel by som vás ubezpečiť, že v rámci iných vypočutí, napríklad pri vypočutí komisára pre rozpočet, nebolo nič povedané, o znižovaní rozpočtu pre polnohospodárstvo. Tento non-paper komisie náš trošku znepokojuje, to neoficiálny dokument, a dôležité je mať rozdielne podporné opatrenie, vieme, že tam rozdielne jednotky, ktoré na tom pracujú a mnohé tieto jednotky spadajú po toto opatrenie, čo sa týka ovocia a zeleniny, kde je 16 tak si musíme uvedomiť, že tam tu iba 4 prostriedkov. To znamená, že odliadnúť do týchto oblastí ma zaujímalo, ako budete postupovať a ako tieto výrobky chcete zrovnoprávniť voči iným. Sigurka, dacă am ține cont de... Áno, je to iste tak, že keď zohľadíme podiel každého sektoru a keď si to porovnáme s finančnou pomocou, tak uvidíme, že mnohé sektory sú, by, by boli v problémoch. To sa týka aj zeleniny a ovocia, tam musíme zohľadniť, že tam ide predsa o viac ako o finančnú pomoc. Musíme zodpovedať tú otázku, akým spôsobom môžeme vytvoriť mechanizmy, ktoré zabezpečia vyváženosť na trhu. A myslím si, že tie reformy, ktoré tu máme v tomto sektore, poskytujú takéto mechanizmy. V tejto oblasti ide o skutočne pomerne veľké sumy, ktoré sú pridelené členským štátom a členské štáty môžu teraz prijať špecifické opatrenie na podporu trhu. Čo sa týka priamej pomoci, tam pôjde ešte raz o to, bude, bude nutné tieto potreby e, z, zosúľadiť a ja sa musím snažiť ako komisár vytvoriť určitú rovnováhu, to znamená, že budem musieť zosúľadiť viaceré odvetvia. Podľa môjho názoru v prvom rade musíme zohľadniť nielen podiel tohoto špecifického odvetvia, ale musíme zohľadniť aj to, aké špecifické problémy vládnu v tejto oblasti. Alebo pre niektoré odvetvia boli pripravené špecifické opatrenia, ktoré majú zabezpečiť rovnováhu. Neviem vám teraz povedať nejakú konkrétnu sumu, alebo navrhnúť konkrétnu sumu pre ovoci a zeleninu, lebo nutné je to vidieť v celých súvislostiach ale myslím si, že potrebujeme mať špecifické mechanizmy pre špecifické problémy každého sektora. Počas vypočutia viackrát eh, ste sa zmienili eh, o mm, trhových intervenciách, hovorili ste o analogickom modeli ako ten, ktorý existuje pre ovocie a zeleninu, čo si myslíte o týchto výrobcoch a týchto organizáciách, ktoré platia viac ako 4,1 e, e, na výrobu. Potrebujú pomoc, e, hlavne pokiaľ ide o intervencie na trhu a už ste už máte určite skúsenosti v tejto oblasti a to nám umožňuje pochopiť tieto nástroje ktoré by sa mali celkom iste e, prispôsobiť. A ja to chápem tak, že máte e, v úmysle to uplatniť aj pre iné sektory. E, túto konkurenciu považujem za pozitívnu, ale musíme brať do úvahy skúsenosti, ktoré doteraz máme a pozrieť sa, či sa dá nástroj prispôsobiť, adaptovať aby sme uspokojili ciele e, rovnováhy na trhu. Tieto špecifické nástroje pre oblasť e, ovocia a zeleniny sú, tak povediac, nedávne. E, boli implementované pred rokom, ak sa nemilím. Preto si myslím, že je príliš skoro preto, aby sme teraz vyvodzovali niektoré závery, pokiaľ ide o ich efektívnosť a spôsob ich korekcie alebo prispôsobenia. Ale viem takisto, že sa uvažuje o analýze jednotlivých etáp, aby sme videli, či je táto reforma efektívna a ako ostatné sektory po tejto analýze a po tom, čo budeme dostatočne veľa skúseností, e, potom sme pripravení e, vyvodiť závery. Ale pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, to je dobrá východisková pozícia, tak ako som to povedal, aj v súvislosti s ostatnými sektormi. Ďakujem, pán komisár. Náš kolega McGuinness pani kolegyňa McGuinness. Tri komentáre, pán komisár. Blahoželám k vášmu zdôrazneniu potreby bezpečnosti potravín. To je iniciatíva, na ktorú máme svoj názor. A dúfajme, že e, komisia sa sústredí na bezpečnosť potravín e, nie len keď rastú e, ceny, ale aj keď klesajú ceny pre výrobcov. Vyzývam vás e, v e, generálnom riaditeľstve pre hospodárskú súťaž, aby to bola rovnováha medzi producentmi a supermarketmi a možno by ste mohli spolupracovať s, vašim s vašou kolegyňou pre výskum a vývoj k rozpočtu budeme mať ťažké diskusie. Mohla by som vás požiadať o komentár a naozaj úprimne odpovedať e, ohľadom e, redistribúcie medzi členské štáty, medzi regióny a medzi jednotlivých farmárov, ako riešiť e, tie problémy rovnice výťazov a porazených. A pokiaľ ide o referenčné obdobie, to by sa malo posunúť dopredu a nemalo by sa ponechať na súčasnej historickej úrovni. Ďakujem. Mm, maximálne úprimne, ak mám odpovedať, hovorili ste o referenčnej e, referenčnom období. Nemyslím si e, o referenčných nástrojov. To nie je odpoveď do budúcnosti. Existuje tu rozdielnosť, máme tu špecifické problémy, na ktoré musíme reagovať. Nemôžeme sa vrácať do minulosti v niektorých nástrojoch riadenia trhy. E, E, historická zmienka musí, byť, musí zostať históriou. Máme možnosť priniesť nové e, prvky, aké sumy budú rozdelené medzi členské krajiny, regióny a polnospodárov. Určite si uvedomujete, že nemôžem na to odpovedať nie preto, že by som nechcel, ale preto, lebo toto bude výsledkom diskusí v komisii E, sa budeme snažiť o, férové kritériá, aby sme reagovali na špecifické problémy. Viete, ako sú problémy rozdielne v jednotlivých štátoch, regiónoch a sektoroch? Dôležité je, aby už odteraz, keďže sme vstúpili do spolurozhodovania, na, na tom im veľmi záleží, aby sme mali možnosť o tom diskutovať a s vami a preto e, si e, cením kompetencie v rámci Európskeho parlamentu. Vaše znalosti v území spolu môžeme nájsť riešenia a riešenie musí byť e, vyrovnané pre rôznorodú Európu. Ďakujem. Nadväzná otázka pani McGuinness. Neviem, e, či e, fandíte Beatles, Beatles alebo polovi McCartney. Budete brániť e, európskych chovateľov dobytka a kampani, ktorú vedú ľudia ako Paul McCartney a mohli by ste zaručiť, že zabránite takýmto myšlienkám, aby sa nedostali na európsku úroveň, pretože niekedy E, idei sa presadia, ak sa proti ním dostatočne silne nepostavíme. E, Myslím, e, páči sa mi hudba Paula McCartneyho a samozrejme, že každý má právo premýšľať svojim vlastným spôsobom a mať svoje vlastné hodnoty. Nebudem komentovať uh, E, pretože, toto, pretože rešpektujem hodnoty každého z nás. Ale pokiaľ ide o vaše tvrdenie, myslím si, že politické stanovisko je najefektívnejšie nie vtedy, keď e, je prijaté napríklad len v parlamente. Ja ako komisár pre polnohospodárstvo urobím maximum preto, aby som prispel e, návrhmi a myšlienkami, ktoré budú čo najvyváženejšie a ktoré budú uh, brať do úvahy možnosti zhodnotiť výrobu polnospodárov. Pokiaľ ide o ten zvyšok, to už je osobná voľba každého z nás. Myslím, že aj tu, mm, myslím, že dovolíte, aby som nepokračoval v svojom komentári. V poriadku, takže teraz sme skončili otázky, ktoré boli naplánované a Teraz dám slovo niekoľkým poslancom, pretože socialistická skupina, teda SAD, ušetrila e, niekoľko minút vo svojich príspevkoch, ako aj skupina ALDE, takže najskôr dám slovo pani Oleničak. E, ďakujem pekne. E, rozvoj vidieckých oblastí Určite si uvedomujete ako bývalý minister poľnohospodárstva, že väčšina e, prostriedkov v programov je určená priamo farmárom a že sa dotujú ich e, činnosti, zvyšuje sa ziskovosť v mnohých podnikoch. Toto je hlavný zdroj financovania, aby tieto podniky zostali nad vodou. Osobne si myslím, a toto je otázka na vás, nemalo by sa to usporiadať, pretože to, čo sa týka výroby, by sa malo poskytnúť výrobcom ako priama dotácia, malo by sa to priamo dostať e, na farmy činnosť, ktorá e, je zastavená e, na vidieku, je rozvoj vidieckých oblastí. E, možnosť pre ľudí žiť na vidieku tak, že tam budú lepšie verejné služby, pretože to je podľa mňa dnes najväčší problém. Prístup k moderným infraštruktúram na vidieku, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, šport, kultúra a podobne. Toto je veľmi dôležité a e, ja si myslím, že by to mala byť priorita v programoch pre rozvoj vidieckých oblastí. Malo by to byť úplne odlišené, pokiaľ ide o riadenie tohto sektoru. Chápem vaš, vaše stanovisko. Viem, že ste e, z východnej Európy, ktorá čeli špecifických problémov. Ja ako komisár musím zohľadňovať to, koľko rôznych problémov existuje. Je, sú regióny, kde počet polnospodárov je nižší ako v Polsku. A je tu dôležité, aby sme e, na vidieku nad rámec polnohospodárstva boli podporované aj ďalšie e, činnosti hospodárstva ale práve preto máme tento manévrovací priestor pre členské krajiny programami e, rozvoju vidieka, ktoré sa vypracovávajú na národnej, dokonca regionálnej úrovni, kde sa zohľadnia tie osobitosti. To, čo ste popísali vy, je to, že prostriedky sa určitým investíciám priradia lepšie, tak aby polnospodári mohli ich využiť lepšie. Polsko túto možnosť ako členský štát má pri vypracovávaní národného programu e, stanovuje určité priority. Ale z tejto perspektívy je dôležité, aby sme dali k dispozícii také mechanizmy, aby e, si mohli členské krajiny vypracovať špecifické e, programy. A keď si myslíte, že existujú aj ďalšie nápady, ktoré by sa dali do tejto politiky vidieckej oblasti rozvoja vidieka zapracovať, tak som len otvorený novým návrhom, aby sme naďalej ten e, manevrovací priestor členských krajín mohli posilniť, aby mohli riešiť dané e, danosti. Ďakujeme. Ďalšia otázka. Ja plne chápem tak výbor, ako aj pána komisára. Ide o tú predstavu, Please, Paulson. Okay. Sa páči, pani Paulson, pokračujete. Herr ordförande, herr blivande komisionär. Vážený pán predseda, pán dezignovaný komisár, členovia výboru pre polnospodárstvo, ja chápem v plnej miere, akým spôsobom snažíme viesť túto diskusiu. Je to ako keby sme mohli udržať celý rozpočet, ktorý máme v súčasnosti. Ale zvyšok Európy sa nachádza v hlbokej rozsiahlej kríze. To znamená, že máte nejaké myšlienky o tom, akým spôsobom by sme mohli zachrániť európsky vidiek aj prostredníctvom takého trošku priškrteného prísneho rozpočtu? nu știu, uh, o să vedem care este ideea, abordarea colegiului Comisiei în discuțiile care vor veni. Încă comisia... Ďakujem za otázku. Uvidíme, akým spôsobom bude prebiehať celá diskusia na komisii, ako to dopadne, keď budem rokovať s kolegami v komisii. Samozrejme, táto komisia ešte nie je v úrade. Uvidíme, kedy, ak to bude potvrdený, ale som už povedal, aký je môj názor na rozpočet. Ja viem, že prostriedky nie je možné e, využívať iba pre polnospodárstvo. Sú tam aj iné dôležité stižiadostivé ciele zo strany členských štátov, ktoré je nutné podporiť z rozpočtu. Ja ako komisár pre polnospodárstvo budem považovať za dôležité, aby som poskytol argumenty v prospech silnej spoločnej polnospodárskej politiky a možno vás ubezpečiť, že to aj spravím. Per un minuto e un minuto di risposta al commissario. Dank u wel, meneer de voorzitter. In het... Pani de Lange. Ďakujem pekne, pán predseda. U nás v Holandsku hovoríme, že síce môžete mať pravdu, ale nemusia to ostatní potvrdiť. Vy ste popísali, ako by to malo vyzerať v polnospodárstve, ale druhá vec je to implementovať. Preto by som chcela položiť dve otázky. Akým spôsobom chcete v komisii presvedčiť vašich kolegov o tom, že to, čo ste dnes povedali, dokážete aj implementovať? To znamená, akým spôsobom budete vytvárať spoločnú polnospodárskú politiku podporenú rozumným rozpočtom. Ako teda presvedčíte vašich kolegov o tom, že toto je nevyhnutné? A teraz druhá otázka. Ako európsky komisár je niekedy dôležité byť prísny voči vlastnej krajine. To je jednoducho súčasťou tej práce. Niekedy je dôležité si uvedomiť, že bude, bude naozaj vyjený tlak z hlavného mesta, aby ste veci robili ináč. Ako budete zvládať tento tlak z vašej krajiny? Da, cum îmi voi convinge colegii sau cel puțin cum voi încerca, sper să... Ako, te... Ako presvedčím svojich kolegov, tak ako som sa dnes pokusil presvedčiť vás, že potrebujeme silnú polnohospodárskú politiku, hoci výzvy sú rovnako dôležité. Myslím, že existujú argumenty napríklad e, postavenie e, agropotravinového trhu. Nie je to niečo, čo je vyhrané vopred a preto musíme používať nové nástroje v budúcnosti. A na druhej strane si myslím, že zníženie e, vo výrobe by mohlo ísť proti našich záujmom, napríklad v prípade kríz. Ehm, my dúfam, že spoločne sa nám podarí veci dosiahnuť a pokiaľ ide o potreby e, zasahovať potrebu zasahovať proti môjmu členskému štátu, tak tu sú komunitárne pravidlá. Som komisárom Európskej únie. Ak budem potvrdený vo svojej funkcie, tak budem poverený polnospodárstvom a vidieckým rozvojom. Veci sú pre mňa veľmi jasné budem uplatňovať európske normy, vrátanie e, rozpočtovej kontrole. Kredit e, SPP závisí od kapacity komisie dobre spravovať fondy. Myslím, že nájdeme riešenie pre dobrú správu takýchto fondov a sme pripravení pomôcť členským krajinám e, ísť touto cestou. Vážený pán komisár, Ak sa vzdáte svojich 5 minút eh, príspevku na záver, by sme vám mohli položiť eko, ešte niekoľko jednominútových otázok. Je to teraz na vás. Som, som už povedal na úvod, som sa dialog s parlamentom, sorry. Ja som am spus până acum și sunt deschis să continuăm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 pán predseda. Naša socialistická skupina vyvinula obrovskú snahu, aby sme nedávali následné otázky, aby mohli mať viac času ostatní členovia. Myslím si, že túto snahu teraz oceníte. Ďakujem. Ďakujem. To presne urobíme. Slovo má pán Danelis. Grazie, prezidente. Som qui. Kýri e Sedím, ďakujem. Myslíte si, že európska polnohospodárska e, forma, model vyjadruje sociálny princíp, ktorý by mal vlastne byť na pozadí európskeho polnohospodárstva? Aké ďalšie hodnoty podľa vás by malo stelesňovať polnohospodárstvo a či by Lisabonská e, zmluva nám mohla pomôcť dosahovať takýto, takéto smerovanie? Așa cum vă spuneam, cred în opinia mea ako som už povedal, podľa mňa európsky poľnohospodársky model stojí na kvalite výrobkov, na ich rozmanitosti, na zachovaní poľnohospodárstva a na zachovaní osobitnosti každého regiónu. A z tohto pohľadu existuje e, rozdiel medzi e, sociálnym model, je teraz spojenie medzi sociálnym modelom a polnohospodárským modelom. Polnohospodárstvo v Európe do tejto miery treba zachovávať a budúca SPP by práve toto mala dosahovať. A to ešte pregnantnejšie. Toto e, prepojenie treba zachovávať a keď hovorím o rozmanitosti, tak myslím samozrejme nie len výrobkovú, ale aj výrobnú rozmanitosť. Rozmanitosť pri výrobe to znamená viaceré modely e, poľnohospodárstva. To je európska osobitosť a takto by sme mohli obhájiť finančnú podporu e, poľnohospodárstvu a vidieckému priestoru. Ďakujeme. Teraz pán Fajman. Dobrý deň, pán komisár. Rád by som uvítal to, že máme komisára z, nového, z novej členskej krajiny. Rád by som sa spýtal na budúcnosť e, SPP. SPP sa líši e, podľa toho, či je v starých či nových členských krajinách. Je vašim cieľom v tých budúcich piatich rokoch dosiahnuť to, aby v celej EÚ platili rovnaké podmienky a aby a, či, a budete v tomto ohľade e, vyvíjať činnosť a predkladať návrhy takým spôsobom, aby polnohospodári v nových členských krajinách mali rovnaké podmienky ako tí v krajinách starých? Probabil că vă referiți în primul rând la plățile directe și aici am confirmat. Pravdepodobne v prvom rade hovoríte o priamých platbách a to som už povedal, že chcem predložiť návrhy, kde nebude rozlišovanie medzi starými a novými členmi. No a potom k otázke rôznych prístupov e, v druhom pilieri je tomu predsa tak, že národná politika pre vidiecký priestor zohľadňuje národné osobitosti. Mus, budúca SPP musí nadalej dať e, e, členským krajinám také nástroje, aby osobitne prihliadali na svoju e, výnimočnú situáciu. Viac investícií napríklad e, e, smeruje v, tých, v niektorých štátoch do tejto oblasti než v iných. Má, je tomu naozaj tak, musíme sa zbližovať, musíme smerovať k spravodlivej a vyváženej miere rozdeľovania bez zohľadovania tých historických rozdielov. Teraz na minútu pani Šaldemose jeg sidder her, jeg sidder herovre. Øhm, bare ganske kort, du var lige lidt inde på det. Ďakujem pekne, iba krátko. Čiastočne to už bolo načrtnuté, ale pani Fischer Ball prezentovala veľmi prísnu líniu voči tým členským štátom, ktoré mali problémy vykonávať riadnu kontrolu pri vyplácaní e, podpory polnospodárom. Dokonca ona bola ochotná zastaviť alebo preušiť tieto platby a posledná správa dvoru auditorov hovorí, že teraz to funguje už lepšie, tam menej výnimiek, ale vieme, že sú tam členské štáty, ako napríklad Rumunsko, kde sú veľké problémy. Čo spravíte preto, by zaručilo to, že tie peniaze sa budú, budú vynakladať riadnym spôsobom? A ako am spus na inte, mi sa pare Už som to spomínal. Ja osobne považujem za dôležité, aby sme prostriedky používali korektným spôsobom, aby sme vykonávali kontrolu nad čerpaním prostriedkov. Sú tu mnohé možnosti alebo mnohé opatrenia, kde môžu členské štáty poukázať na to, aké problémy majú ešte predtým, ako sa tie peniaze zastavia. Tzv. clearance of accounts. Tam je možnosť aj prísť finančnými pokutami, tam, kde je to možné, čo sa týka Rumunska, nasledovné. Ja som dezignovaný komisár a pevne verím, že budem dokonca aj vymenovaným komisárom a potom ma budú podporovať pracoviska komisie, ktoré sú veľmi kompetentné eh, v tejto oblasti a to už viacejkrát dokázali. Dokázali to tým, že tá globálna chybovosť vo vidieckom priestore je veľmi nízka. Potom musíme nájsť možnosti, ako je možné podporiť členské štáty pri riešení týchto problémov. Ak sa ukážete, problémy sú štruktúrálne, je nutné ich odstrániť aj s podporou na úrovni spoločenstva a môžem vám prislúbiť, že ja ako európsky komisár budem rozhodne v tejto oblasti konať. Bene. Sono... Abbiamo finito. Kolegyne, kolegovia, dostali sme sa na záver nášho zasadania. Vážený pán komisár, sme veľmi spokojní s vašimi odpovediami. Neviem, koľko dezignovaných komisárov dostal takýto srdečný aplaus a preto vám skutočne ďakujeme za výmenu názorov. Teraz prerušíme našu schôdzu, poprosím koordinátorov, aby sa stretli so svojimi poslancami a potom o 13. sa začne zasadanie koordinátorov a tam vyhodnotíme toto vypočutie. Preto prerušujem teraz naše zasedanie.